Dobré ráno, kolegovia. Ospravedlňujem sa, že som prišiel neskoro. Začneme s bodom 15 nášho programu. Máme tu prezentáciu štúdie ohľadom e, trestného procedurálneho práva naprieč Európskou úniou. Ako kolegovia asi vedia, článok 82 zmluvy ohľadom vzájomného uznávania v trestoprávnych veciach e, slúžia ako právny základ pre harmonizáciu určitých e, trestných procedurálnych aspektov, čo sa týka napríklad práv podozrivých osôb, obetí a e, pre dôkazy, tak aby všetky veci v tejto, tejto oblasti prebiehali hladko. Ukázalo sa, že určitá harmonizácia bola potrebná a že spoločné minimum Európskeho súdu pro ľudské práva nestačilo. Toto je veľmi citlivá oblasť, ako vieme, keďže um, procedurálne práva v trestných konaniach sú často e, zároveň národnými ústavnými právami a taktiež právami zakotvenými v Európskej charte. Napríklad prípad Melony súdneho dvora, o ktorom si dnes viacej vypočujeme. A taktiež o smernici o informáciách v trestnoprávnom konaní. Taktiež tu máme systém varovania pre ohľadom podozrivých osôb. Naďalej situácia je taká, že nedošlo k harmonizácii vo vzťahu k prípustnosti dôkazov, a taktiež čo sa týka určitých vyšetrovacích opatrení. A na túto tému budú dnes hovoriť dvaja vážni experti, dva vážne expertky a potom dostanú slovo poslanci. Ako prvá bude hovoriť pani Anne Weinberg a pani Elodie Sele, naše dve expertky, ktorých tu vo výbore srdečne vítam. Ako prvé budú hovoriť expertky a potom dostanú príležitosť sa vyjadriť aj poslanci k týmto dôležitým záležitostiam. Takže ako prvá pani Weinberg. Thank you very much, uh, Mr. Uh, president. Ďakujem, pán predseda. Je to skutočne pre nás veľká čest vám tu stručne predstaviť našu štúdiu. Možno pár slov, aby sme vám trochu popísali kontext tejto štúdie. Ako viete, už takmer 20 rokov proces vzájomného oznávania funguje v trestnoprávnych veciach. Je to proces, ktorý vychádza z vzájomnej dôvery medzi e, rôznymi právnymi systémami členských štátov a už bolo toho napísaného a povedaného veľa ohľadom vzájomnej dôvere. Taktiež boli vyslané rôzne výzvy ohľadom európskych krokov na, krokov na aproximáciu trestnoprávnych postupov, predovšetkým čo sa týka e, práv podozrivých a obvinených osôb. Vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy predstavoval zvrat v tomto zmysle, a pretože sme sa tým pohli smerom k prístupu, ktorý vychádza z hodnôt a v tomto zmysle schválenie siedmých smerníc bolo predovšetkým symptomatické a to sa týka predovšetkým tých e, smerníc, ktoré sa týkajú prekladu a tlmočenia, e, prístupu k právnikovi, e, právnej pomoci, záruk pre detí a taktiež e, práv a ochrany obetí e, trestného činu. V tomto zmysle bolo účelom našej štúdie zájsť za rámec procedurálnych práv, kde už bola spustená aproximácia. Myslíme si, že je trochu predčasné odporúčať revíziu 7 smerníc, o ktorých som hovorila. A Štúdia identifikuje určité oblasti, v ktorých sú rozdiely medzi jednotlivými e, trestoprávnymi systémami, ktoré majú potom dopad na cezhraničnú spoluprácu na mieste a taktiež na rokovanie a schvalovanie európskych nástrojov v tejto oblasti. Čo sa týka metodiky, tam sme postupovali komparatívne a mali sme vzorky z deviatich členských štátov. Týchto 9, 9 členských štátov náleží do troch rôznych právnych e, tradícií. A taktiež e, tam bola geografická rôznorodosť. Týchto 9 členských štátov bolo Francúzsko, Španielsko, Fínsko, Írsko, Holandsko, Taliansko, Nemecko, Rumunsko a Maďarsko. Analýza vychádzala z výskumu expertov na európske inštitúcie, agentúry a iné telesa. A taktiež sme vychádzali z rozhovorov s e, národnými úradníkmi. Výsledkom bolo, že sme identifikovali 9 oblastí, kde rozdiely v národných e, trestnoprávnych procedúrach bránili účinnej trest, e, cezhraničnej spolupráci a taktiež rokovaniam, vrátane rokovaní o Európskom prokurátorovi, taktiež ten e, pojem prekážka sme chápali zo široka. Myslí sa tým napríklad rôzna zábrana v cezhraničnej spolupráci a taktiež zábrany v vzájomnej dôvere, ale taktiež ohrozovanie ľudských práv. A je to týchto 9 oblastí, vyšetrovacie opatrenia, prípustnosť nezákonne získaných dôkazov, taktiež rovnosť rôznych e, ramien v rámci cez nadnárodných vyšetrovaní, taktiež pred e, zadržanie pred procesom samotným, taktiež potom podmienky zadržiavania po e, prípade Araňožia Kaldaráru, e, v, pri, súd v, pri, v neprítomnosti e, súdeného, kompenzácia pre obete a v prípade neoprávneného zadržiavania a taktiež ochranné opatrenia pre obete. Chceli by sme zdôrazniť, že štúdia bola veľkou výzvou, čo sa týka jej e, ambícií, taktiež načasovania a rozsahu. Samozrejme, tým pádom tá štúdia nie je úplne vyčerpávajúca. Elodie teraz bude pokračovať, bude hovoriť s tromi e, hlavn- prvými bude hovoriť o prv, troch prvých oblastiach, ktoré sme identifikovali. Ďakujem, dobré ráno. Prvá oblasť, ktorú sme identifikovali, boli vyšetrovacie opatrenia. Zostreďovali sme sa na dôkazy, pretože tam boli skutočne intenzívne aktivity v posledných rokoch. Taktiež sa rokovalo ohľadom elektronických dôkazov. A prvá sa dá rozdielov, ktoré sme identifikovali v tejto súvislosti, bola úroveň zapojenosti administratívnych úradov. V niektorých členských štátoch sa e, skôr sú, sú, spoliehali na e, rôzne spravodajské orgány. V niektorých členských štátoch je aktívnejší sudca, v niektorých je to e, prokurátor. A čo sa týka vyšetrovacích opatrení, tak nemáme e, žiadnu spoločnú definíciu, nemáme žiadny spoločný prach na začatie vyšetrovania. Taktiež nemáme žiadne spoločné postupy pre vyžadovanie e, súdneho, e, súdnej autorizácie, súdneho povolenia. Príslušné orgány sú, ktoré sú zapojené do toho procesu. Taktiež zapája do toho nejustičných aktérov. Rokovania boli veľmi komplexné a niektoré z pôvodných opatrení, ktoré boli ambiciozne, boli zmiernené po pár rokov rokovania. To stalo napríklad v prípade európskeho prokurátora. Tam sme prišli od jednotnej vyšetrovacej kancelárie k decentralizovanej štruktúre. A z praktického pohľadu to, že máme zapojený do týchto procesov veľa rôznych orgánov. Tým pádom je ťažké pre členské štáty identifikovať, ktorý z týchto orgánov je kompetentný konať. A čo sa týka základných práv, tak to, že máme aj aktérov aj administratívneho, aj e, trestného práva, tam je určitá taká šedá zóna, a toto môže veľmi poškodzovať e, oblasť základných práv, pretože jednotlivci nevedia, ktoré záruky môžu uplatňovať, či sú to záruky administratívneho práva alebo trestného práva. A netreba zabúdať, že procedurálne E, záruky sú robustnejšie v oblasti trestného práva než administratívneho práva. Druhá oblasť bola prípustnosť dôkazov. Sústreďovali sme sa e, výlučne na nezákonne získané dôkazy, kde nemáme žiadne zastrešujúce európske e, pravidlo. Niektoré členské štáty majú vylúčujúce e, pravidlo. Napríklad pokiaľ dôkazy boli získané mučením, tak tie sú automaticky e, vylúčené, nie sú použiteľné a v iných členských štátoch o tom rozhodne sudca. čo sa týka legislatívneho dopadu, keďže tu nemáme žiadne európske pravidlo, máme tu e, dvojstupňový systém, e, podľa toho, ktorý ide nástroj, napríklad čo sa týka spoločne vyšetrovacích e, tímov a európskeho prokurátora, tam sa uplatňuje právo vykonávacieho štátu a v prípade smernice o Európskom e, vyšetrovacom príkaze tam sa uplatňuje právo vydávajúceho štátu. Tým pádom je veľmi komplikovaná táto situácia, prečo napríklad v prípade smernice o Európskom vyšetrovacom e, príkaze pokiaľ v tejto súvislosti vykonávate určité vyšetrovanie, Mm, vy ste štátom, ktorý e, súdi, v ktorom sa koná proces a je veľmi ťažké e, zistiť, akým spôsobom boli zbierané tieto dôkazy. Môžete sa rozhodnúť to preveriť alebo nie. Je to trend v niektorých členských štátoch a toto sme vypozorovali na základe národných správ a rozhovor s úradníkmi. Je to veľmi problematické, pretože pokiaľ ste obhajcom a chcete napadnúť dôkazy, ktoré boli cezhraničným spôsobom získané, tak to znamená, že v podstate napadáte dôkazy, ktoré neviete ani ako boli získané. A toto skutočne môže poškodzovať aj základné práva. No a posledná oblasť, ktorá nás zaujímala, bola e, rovnosť jednotlivých e, orgánov v nadnárodných vyšetrovaniach. To znamená, že prokuratúra e, musí byť teda na rovnaké úrovni aj obhajoba a obžaloba. Pokiaľ si chce napríklad obhajoba získať vlastné dôkazy, tak môže čeliť rôznym prekážkam, napríklad jazykového charakteru a podobne, pretože musí cestovať do inej krajiny, aby získala dôkazy. To je všetko. A teraz budeme hovoriť o zadržiavacích podmienkach alebo väzobných podmienkach. Ďakujem. Teraz štvrtá oblasť. To je mm, väzba Takže rozdiely sa týkajú predovšetkým dĺžky väzby. Niektoré členské štáty si stanovili maximálnu lehotu a Samozrejme, tá sa rôzni štát od štátu. V niektorých štátoch nie je stanovená maximálna dĺžka väzby, ale sú tu stanovené časové lehoty pre e, každú fázu väzby a Taktiež sa vytvoril e, systém e, pravidelného súdneho preskúmania. Čo sa týka kritérií, ktoré e, slúžia na teda vykonanie väzby, tak tie sú rôzne a taktiež úroveň podozrenia, ktorá je potrebná na to, aby niekto bol za tým do väzby, je taktiež rôzna v každom členskom štáte. A posledný, posledná skupina rozdielov sa týka e, charakteru alternatív k väzbe v jednotlivých členských štátoch. Tieto rozdiely majú vážny dopad na cezhraničnú spoluprácu. Prekážky vzájomného uznávania a vzájomnej e, dôvere priamo vyplývajú z rôzneho pochopenia režimov väzby a predovšetkým to pramení z, rôzneho, z rôznej úrovne podozrenia, ktoré je potrebné na väzbu. A čo sa týka príliš dlhej väzby, tak e, tam je tá, tá, to riziko, že sa ohrozia základné práva. V niektorých členských štátoch toto sa netoleruje. V niektorých členských štátoch potom odmietajú vykonať určite žia, určité žiadosti, ktoré považujú za prílišné využívanie e, systému e, väzby. Čo sa týka rôznych alternatív e, k väzbe, tak e, tam sú rozdiely. Napríklad tu máme rozhodnutie ESO ohľadom európskych e, e, dohľadových príkazov pokiaľ sa členský štát chce spolahnúť na tento príkaz, tak často tam dochádza k nezrovnalostiam. A okrem toho, že tieto nástroje nie sú dostatočne využívané, tak je nedostatočujúca komunikácia a dialog medzi jednotlivými orgánmi. A teraz by som prešla k piatej oblasti, ktorú sme identifikovali, a síce hodnotenie detenčných podmienok po tom známom prípade alebo rozhodnutí súdneho dvora v prípade Araňoži a Kaldaráru. Samozrejme, poznáte tento prípad a rozhodnutie súdneho dvora z apríla 2016. A ako viete, tento rozsudok dal zelenú vykonávajúcim orgánom odmietnúť vydanie určitých osôb, pokiaľ majú dostatočné dôkazy alebo dôvody veriť, že tie osoby budú vystavené nehumannému a degradujúcemu zaobchádzaniu. A preto pokiaľ orgány chcú vykonať takéto hodnotenie, môžu požiadať od vydávajúceho e, orgánu ďalšie informácie ohľadom datečných podmienok. Toto rozhodnutie bolo doplnené nedávnym rozhodnutí z 25. júla 2018 v prípade ML. Medzi členskými štátmi sú veľké rozdiely, čo sa týka typov zdrojov, na ktoré sa orgány môžu spoliehať pri rozhodovaní o tom, či majú súhlasiť s vydaním požiadaných osôb. A tieto požiadavky môžu byť dosť detailné. Niekedy vykonávajúce orgány zachádzajú za rámec len požiadania o informácie a taktiež e, požadujú dodatočné záruky, ako napríklad poskytnutie že poskytnutie jednotlivej celý alebo osobitné cely pre vydávanú osobu. Toto môže mať e, samozrejme dopad na vzájomné uznávanie, vzájomnú dôveru. Môže dôjsť e, k pozdržaniu vykonania európskeho e, zatýkacieho príkazu a taktiež môže dôjsť k podržaniu vykonávania. Príklad v roku 2014 eh, sa k Najvyššiemu súdu v Nemecku dostal prípad eh, v súvislosti s vykonávaním Európskeho zatýkacieho príkazu o vydávaní a v roku 2016 už tých prípadov bolo 40. Je tu riziko polarizácie medzi členskými štátmi, ktoré majú dobré väzenia, na druhej strane tými, ktoré majú zlé väzenia. A taktiež je tu riziko, že obvidené osoby si budú vyberať taký štát, ktorom sú lepšie väzenia. Systém záruk taktiež vykazujú určité nedostatky. Napríklad rozdiel v zaobchádzaní s osobami, v rámci cezhraničných prípadov, ktoré majú v dispozícii takéto záruky a na druhej strane e, tými osobami, ktoré sú v rámci národných prípadov a tie nemajú v dispozícii tieto záruky. Ďalšia vec. Systém týchto záruk nefunguje na, veľ, na širšej báze. Napríklad v prípade štátov so zlými detenčnými podmienkami, tam tie nie sú schopné vo veľkej miere garantovať osobitné cely. Okrem toho, otázka detenčných podmienok má dopad na vzájomnú dôveru v Európskej únii a nie je to len prípad Európskeho vyšetrovacieho pardon, zatýkacieho príkazu, ale aj iných opatrení, ktoré obsahujú aspekt zadržania napríklad e, čo týka rámcového rozhodnutia e, presunu väzňa. Šiestá oblasť, ktorú sme identifikovali, kompenzácia za neoprávnené zadržiavanie v cezhraničnom e, konaní, ale toto nemáme čas prechádzať detailne. Môžete sa pozrieť na našu štúdiu. Siedma oblasť. To sú tzv. E, procesy v neprítomnosti. A tu sú taktiež veľké rozdiely, ktoré vedú k rôznym prekážkam v cezhraničnej spolupráci. Ale keďže už nám plinie rýchlo čas, tak taktiež túto oblasť preskočím a odkážem vás na našu štúdiu že Elody preberie ďalšie e, dve štúdie. Ďakujem. Tie dve posledné domeny e, sa ti týkajú práv obetí E, počas ostatných rokov e, zvýšlo k, došlo k zvýšenej pozornosti venovanej e, uznávaniu práv obetí, ale stále pretrvávajú veľké rozdiely a určitá nevyvaženosť. Čo sa týka odškodnenie obetiam, smernica bola bola prijatá v roku 2004, ktorá sa vzťahuje na cezhraničné prípady, ale táto smernica ne, nevyžaduje žiadnu harmonizáciu, nevytyčuje ani e, žiadne termíny, e, ktoré by sa vzťahovali ako povinné na takéto odškodňovanie. Takže e, ak ste v zahraničnom štáte, tak môže sa stať, že ste dostanete horšie odškodnenie ako v kraj, vo vašej krajine pôvodu. A, a čo sa týka tých príkazov na ochranu e, obetí, máme e, e, celý rad nástrojov EÚ, máme, máme takýto príkaz Európskej ochrany a potom máme nariadenie EPM, ktoré sa týka ochranných opatrení v občiansko právnej oblasti. Máme túto legislatívu, ale veľmi sa nevyužíva. Nemáme teraz čas, aby sme si to prebrali, ale rozhodne sú to veci zaujímavé na prečítanie ďalej. Aké závery možno vyvodiť z povedaného? čo robia členské štáty a EÚ, aby sa nejako vysporiadali s tými rozdielmi. Členské štáty, aspoň niektoré, uplatňujú prístup e, slepej e, dôvery, takže spolupráca nech čo stojí, čo to stojí. Napríklad sa to týka aj prípustnosti dôkazov. To znamená, členské, niektoré členské štáty e, sa nesnažia vyšetriť, zistiť, akým spôsobom sú vykonávané rozkaz, dôkazy v, v, v iných členských štátoch je to, je to inak, ale v každom prípade nesmie pritom dochádzať k obmedzeniu práv. Niektoré členské štáty sú e, sú vyslovene neochotné vstupovať do cezhraničných prípadov. Týka sa to predovšetkým väzomných podmienok takže e, e, mnohé členské štáty nie sú ochotné vlastne sa e, zaoberať riešením porušovania článku 4 príslušného nariadenia. Takže čo sa dá s tým robiť? Aproximácia smernici o procesných právach je možné rozšíriť v rozsah pôsobnosti niektorých cezhraničných nástrojov a čo sa týka tam, kde aproximácia sa javí byť príliš ťažká, tak potom sa veci uberajú v zmysle národnej legislatívy. To, to napríklad platí v oblasti opravných prostriedkov. Tam teda nedošlo v EÚ k žiadnej harmonizácii. Ako fungujú tieto jednotlivé prístupy? No v podstate nefungujú tak, že e, počas nášho e, prieskumu sme narazili na takéto výstupy e, príliš dlhé, príliš zložité vyjednávania. Napríklad 4 roky trvalo, kým sa vyjednali nástroje, ako je vyšetrovací príkaz alebo nariadenie o Európskej prokuratúre. Ďalej nesprávne vykonávanie požiadaviek. Dobrým príkladom je Európsky zatýkač. Pre tie nedostatky sa prejavujú prieťahmi, nedostatočným vedomosťami o tom, ako funguje procesné právo v tom druhom štáte, e, nedostatky v komunikácii, vo výmene informácií, e, pokrývka vajca, kompatibilita a ďalej. Ďalší problém je e, ne, problém s uznávaním rôznych dôležitých procesných nástrojov. Týka sa to napríklad európskeho zatýkača, týka sa to všetko, čo súvisí s, s so so smernicou EPO a potom sú to rôzne procesné úkony, ktoré sa dejú počas prípravného konania. Pán predsedajúci vstúpil e, do e, príspevku a ukončil práve, takže máme e, skutočne tu expertov na trestnoprávnu problematiku. Myslím si, že prepačte, že som vás tak zrazu zastavil. Prosím, aby ste sa venovali tým odporúčaniam a potom dáme priestor otázkam a odpovediam. Čo sa týka odporúčaní my navrháme e, e, nástroje v oblasti tzv. mekého práva, praktických nástrojov a e, potom sú na druhej strane je to je to e, mm, legislatíva. Čiže e, o čo ide v prípade toho mekého práva a praktických nástrojov treba skutočne lepšie zaškolovať, treba zvyšovať povedomie, e, treba zvyšovať počty tých ľudí, ktorí prejdú zaškolením aby skutočne tí, ktorí sú zaškolovaní, boli ľudia, ktorí poskytujú alebo participujú na poskytovaní týchto služieb to sa týka napríklad návrhu o tzv. elektronických dôkazoch. Ďalej je potrebné venovať pozornosť aj obsahu zaškolovacích aktivít, aby sa tieto školenia zaoberali tým európskym nástrojom, ktoré doposiaľ sú veľmi málo využívané. Teda ďalej je potrebné akési usmernenie a podporné nástroje pre tých, ktorí sa v praxi potýkajú e, s tými vecami, o ktorom som hovorila. No a určite treba presadzovať dialog medzi jednotlivými justičnými aktérmi, takisto sme eh, poukázali na potrebu eh, európskej finančnej podpory v takých oblastiach, ako sú vyšetrovacie opatrenia, podmienky, eh, väzobné podmienky, ďalej mechanizmy odškodňovania v prípade neoprávnenej väzby a, a takisto aj v prípade obeti. Aby sme nejako zosumarizovali naše legislatívne odporúčania. Mm, ako prvé odporúčame konsolidáciu e, toho e, legislatívy v tejto oblasti, európskej legislatívy. Ďalej e, sme identifikovali 5 oblastí, kde je potrebné uviezť do života legislatívne iniciatívy alebo nástroje, a to v krátkodobom E, e, meradle ďalej stanovenie minimálnych pravidiel, minimálnych štandardov a noriem e, to napríklad v prípade väzobných podmienok, ďalej napríklad v oblasti prípustnosti dôkazov, ďalej rôzne e, schémy e, kompenzácie týkajúce sa e, obetí a, a tých, kto, tých odškodňovania v prípade ľudí, ktorí boli neoprávnene vo väzbe. My sme sa snažili naformulovať e, odporúčania e, stredno, strednodobého charakteru a dlhodobého charakteru, ale do tých sa nebudem teraz púšťať. Ďakujem obom odborníčkam. Chcel som vyhradiť čas na nejaké otázky a odpovede, pretože, e, pretože máme tu spravodajcu, ktorý bol pri, pri smernici o trestnoprávnom konaní a takisto aj pri návrhu ohľadu ohľadom e, elektronických dôkazov. E, ona vlastne sa zaoberala aj procesnými právami detí. A Takže máme tu aj e, správu, ktorá je členená podľa krajín. Myslím si, že tieto veci môžu veľmi pomôcť spravodajcom, ktorí sa zaoberajú procesnými právami. Ja chcem pripomenúť, že e, naša, e, tento výbor sa snaží e, venovať aj tejto oblasti trestnoprávnej, aj keď často skutočne vzniká taký dojem, že má to takú sekundárnu prioritu. Ja som si začítal, prečítal som si ten text, kým ste hovorili. Myslím si, že je to veľmi určite zaujímavé. Máme Máme otázky, ktoré sa týkajú vyšetrovacieho príkazu aj európskeho zatýkača, tak eh, Birgit a potom Katarína. Ďakujem pekne eh, za túto veľmi detálnu štúdiu. Určite je veľmi užitočná. Prvne naformulujem otázku. Chcela by som niečo poznamenať. Niekedy mám taký dojem, že napriek tomu, že tá štúdia je veľmi užitočná, nabitá informáciami, asi by bolo dobre E, urobiť takú verejnú kampaň prostredníctvom našich digitálnych služieb, aby to neostalo obmedzené len na niekoľkých expertov v parlamente a v ďalších inštitúciách, aby skutočne ten záber bol širší, aby, aby o tom boli aby to bolo avizované širšiemu okruhu ľudí. Veľmi ma teší to, že v prezentácii ste sa zmienili o tzv. slepej dôvere. Áno, tu v EP by sme si mali navzájom dôverovať a zrejme problém nie je v dôvere, ale nedostatočné znalosti, s ktorými sa potýkajú ľudia v praxi a e, súvisí to aj s tým, že v rámci EÚ máme veľmi rozmanité e, justičné a právne systémy. Napríklad už e, dlhé roky sa zaoberáme problémami týkajúce sa väzby v tej fáze prípravného konania predtým, než sa veci dostanú pred súd a myslíme si, myslím si, že e, to e, je hodné na jej pozornosti. Mám otázku týkajúce sa aj kompenzácie, odškodňovania, ale e, keď, keď, keď sa ocitnem vo väzbe v prípravnom konaní, môžem tam byť rok potom som poslaná doma, možno sa ešte aj nerozbehlo súdne konanie, ale môj život je v troskách. Takže myslím si, že treba sa e, zamýšľať nad týmto všetkým a pekne krok za krovočikom e, e, treba meniť systémy v niektorých členských štátoch. Odškodnenie, peniaze, to nestačí. Ja plne súhlasím, že potrebujeme nejakú podporu obetí, vy ste hovorili o ochrane obetí po trestnom čine, je potrebná aj podpora obetí. Veľmi časte hovoríme o tom vynikovi, o tom, kto, o, o tom odsudenom, ale e, malo, malo sa venuje pozornosti obetiam a napríklad v kontexte aj terorizmu málo, málo dbáme o obete. Súhlasím s vami, že treba e, zvyšovať povedomie. Mnohí e, rozmýšľajú, či majú žiadať európsky zatýkač, uvedomujúci, že v tých v tých e, ďalších členských štátoch to funguje úplne inak. Poukázali ste na to vykonávanie dôkazov. Niekedy je lepšie investovať do e, ľudí, do našich kapacít a tak e, krok za krokom harmonizovať systémy. To je lepšie, ako zavádzať nové opatrenia. Napríklad jednoročné výročie oslavuje, oslavuje Európsky vyšetrovací príkaz. Máme ho fajn, ale vôbec nemusí fungovať tak, ako si všetci predstavujeme kvôli tým rozdielom v justičných systémoch. Potrebujeme mať silnejšie kampane, aby sme zvýšili celkové povedomie o týchto veciach prv, než sa dostaneme k problému dôkazov, tak musíme sa zaoberať e, tými e, ľudskými aspektami. Katarína, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Chcem sa poďakovať e, e, našim e, dvom expertám za tú prezentáciu. Bolo to veľmi zaujímavé. Škoda, že sme na to nemali viac času a, a, a boli by sme sa mohli dostať k detailom, ktoré ostali z zamlčané ja môžem potvrdiť e, e, všetko to, čo tu odznelo. Skutočne narážame na ťažkosti e, vytvárať akú, akúsi atmosféru vzájomnej dôvery. O tom hovorili predrečníci bolo by dobre mať lepšie znalosti o situácii a situáciách v ostatných štátoch. Dnes to často tie rozdiely e, e, vlastne spôsobujú ťažkosti. Mám niekoľko poznámok a niekoľko otázok. Birgit to formulovala veľmi dobre e, je, bolo by veľmi užitočné dostať do širšieho povedomia existenciu takýchto štúdiu, takéto štúdie, aby to nebolo obmedzené len na málo párov už expertov je veľmi dôležité zabezpečiť lepšiu spoluprácu. To znamená, e, že všetci e, musia e, byť vnímaní ako rovnako dôležití a vybavení tými istými znalosťami. A preto treba zdôrazňovať význam zaškolovania, vzdelávania. E, mám prvú otázku, tá je technického charakteru, druhá je taká všeobecnejšia. Poprvé, e, chcem sa dotknúť prípustnosti dôkazov a pravidiel, podmienok prípustnosti dôkazov. V kontexte vašej štúdie, aký je váš názor? sú v jednotlivých členských štátoch sú rôzne pravidlá alebo štandardy prípustnosti dôkazov. Do akej miery môžu, môže tá rozdielnosť pravidiel má dopad na cezhraničné vyšetrovania, ktoré napríklad vykonáva Európsky verejný prokurátor. Máme teda Európskeho verejného prokurátora. Ako to má vlastne fungovať? druhá otázka. Tá sa týka maloletých. ale vlastne prejdem rovno na práva obeti. Ja som členka špecializovaného, e, špecializovaného výboru, ktorý sa venuje terorizmu. Už sa blížime k záveru našej práce a e, máme v úmysle navrhnúť vytvorenie koordinačného orgánu na európskej úrovni, ktoré by zabezpečil, aby obete, obete teroristických útokov v tom mojom kontexte e, medzinárodného terorizmu, aby tieto obete mali nárok na e, taký istý rozsah odškodnenia a podpory ako e, v iných klasických, e, klasických trestnoprávnych okolnostiach. Ja mám otázku pre dve expertky. expertky. Keď robíte takúto, vypracovávate takúto štúdiu, samotná otázka vzájomného uznávania alebo alebo vývoje jednotlivých nástrojov. E, použijem príklad európskeho zatýkača. E, Dostav, dochádza k určitému e, vyzrievaniu takýchto nástrojov. Zo začiatku boli problémy súvisiace s primeranosťou v prípade tých menej závažných trestných činov Máme takýto e, významný nástroj teraz, e, Európsky zatykáč, takže to je jeden e, z, v rámci spektra nástrojov, ktoré máme v tom, v tom európskom kontexte dochádza k určitému zlepšeniu pri využívaní európskeho zatýkača. Tak ako povedala pani Činiči, či zaškolovanie sudcov, lepšie rozhodovanie súdov. A teda e, e, tento nástroj získava oznávanie. Čiže dnes už z globálneho hľadiska európsky zatýkač e, je považovaný za vynikajúcu vec. Povedali ste, že chcete publikovať to, ako, ako harmonizácia by mohla prispieť k lepšiemu využívaniu rôznych nástrojov. E, e, e, Sice európsky zatýkať zo začiatku sa potýkal s veľkou kritikou a dnes je všeobecne uznávaný. A to ma dostáva, do, do, tým sa dostávam k takej všeobecnej problematiky. To sú napríklad pod, podmienky, väzobné podmienky. Dochádza k určitým prieťahom. Robili ste rôzne prieskumy v jednotlivých krajinách. Povedzme, keby som sa ocitol v nemeckom trestnoprávnom konaní, E, a väzomné podmienky v Nemecku by boli lepšie ako napríklad v iných štátoch, tak by dochádzalo v takomto scenári e, viac prieťahov a e, kladenie väčšieho odporu viacerých prekážok pri vykonávaní európskeho zatýkača práve kvôli tým rozdielom vo väzomných podmienkach. A, a, a e, nemali by sme sa teda snažiť o zlepšenie tých väzobných podmienok, nemali by sme toto nejako e, avizovať a presadzovať, e, aby, aby skutočne došlo k holistickému postupu, zaškolovanie, väzobné podmienky. Toto všetko je súčasťou takého väčšieho balíka a, a, a nie a e, nepostupovať tak, ako tomu bolo doposiaľ, e, e, že útočiť na európsky zatykáč, ktorý sprofanovali euroskeptici. Hovorili ste o mnohých veciach, a to v kontexte harmonizácie. A často ide o veľmi základné veci, isté normy, ktoré sa budú uplatňovať v členských štátoch. Veď v podstate ide o harmonizáciu. Teraz môžeme konštatovať, že európsky zatýkač funguje veľmi dobrý tá eh, alternatíva, ktorá sa núka, je veľmi zlá. Dohovor z roku 1957. a v podstate eh, vtedy eh, na základe toho dohovoru trvalo roky, kým sa spisy dostali z jedného štátu do druhého. A ja sa vrátim k poznámke pani Birgit Sipl Nemali by sme e, robiť nejaké masívne kampaňové aktivity, e, aby sa veci dostali do povedomia, aby sa zverejňovali, pretože toto by bolo obrovským prí, prínosom pre ľudí. Veď tu hovoríme o ľudských životoch. Hovoríme o tom, že, sa, e, že je možnosť riešiť problémy oveľ, oveľa rýchlejšie. Myslím si, že najlepším príkladom e, útokov politikov bol napríklad európsky zatýkač. A pritom vaša štúdia poukazuje na to, e, e, že ak tie základné veci sú správne, harmonizované, tak to môže ísť. Pokiaľ viem, v Nemecku je ústavné obmedzenie, že nemôže vlastne vydávať Nemecku nemôžete vydávať e, vlastného podozrivého do cudzieho štátu. Myslím, je to tak aj na Slovensku. A čiže dostáva sa to až e, k problematike e, suverenity, čiže nebolo by dobre tie opatrenia, o ktorých hovoríme, aby sa viac zviditeľnili, zverejnili, aby ľudia lepšie chápali, o čo ide, keď sa snažíme presadzovať harmonizáciu alebo vzájomné uznávanie. Väzobné podmienky, e, to zrejme predstavuje takú, e, takú kritickú tému. Veľa sa hovorí o prieťahoch. E, napríklad je to z dôvodu väzomných podmienok. Takže skutočne ide o pomerne jednoduché veci. Keby tie boli doladené, rovnako to platí pre deti. Keď pani Činiči vypracovala svoju správu ohľadom detí, tak, e, e, tak tiež narazila na určitú nesúrodosť a e, na to, že v niektorých krajinách je to podstatne horšie ako v iných krajinách ja si myslím, že e, e, je veľa vecí, e, s ktorými sa Európska únia môže pochváliť v tejto oblasti. Asi sa prejavujem príliš entuziasticky na to, že je piatok do poludnia, ale toto je úžasná oblasť. Ale ako si sa staviame do defenzívnej pozície? pretože máme pocit, že toto je oblasť, kde eh, zasahujeme do suverenity. Ale pani Činiči hovorila o zaškolovaní sudcov. Toto nie je oblasť toho mekého práva. Sudcovia chcú byť informovaní, chcú mať prehľad, chcú byť zaškolení. No a eh, vidíme, že skutočne ten európsky zatýkač sa stal akýmsi zlatým štandardom po celom svete. Ďakujem. after that you don't dislike the European arrest warrant, but you know. Vy nie ste proti e, európskom zatýkaču, ja to chápem. Ďakujem pekne za všetky vystúpenia, za všetky vyjadrenia, otázky. Pokúsime sa ich zoskupiť. Možno sa nám nepodarí úplne na všetko zareagovať, za to sa ospravedlňujem. Najskôr by som rada zareagovala na vaše vyjadrenie, pani poslankyňa najmä čo sa týka kompenzácií, odškodňovania, prípadne neodôvodneného zadržiavania v nadnárodných konaniach, cezraničných konaniach. My sme to zdôrazňovali už mnoho rokov a žiaľ, nedostalo sa to na program. EGTN, vypra- pardon, EGN vypracoval veľmi zaujímavú štúdiu, e, teda ide o EIN, Európsku sieť súdnictvo, hm, tam sa porovnávajú rozdiely medzi národnými systémami a tiež sa tam popisujú, kde sú nedostatky v týchto nadnárodných konaniach a tiež sú tam konkrétne príklady, keď osoba alebo aj viaceré osoby podozrivé neboli schopné dopracovať sa k odškodneniu napriek tomu, že boli neodôvodnene zadržiavaní a to dlhodobo. Aspoň teda v prípadoch, keď bolo veľmi ťažké dopracovať sa k odškodneniu od vydávajúceho alebo vykonávajúceho členského štátu. Teraz nie je teda dostatok času zachádzať do podrobností, ale v každom prípade aj táto téma si zasluhuje pozornosť. Vyžaduje si to sprievodné opatrenia popri zemnej dôvere a uznávaní. Ďakujem za túto vašu poznámku. Ďalej, čo sa týka školení, myslím, že všetci traja ste zdôraznili a ja v tom súhlasím, aké dôležité sú školenia. Hovorilo sa o školeniach sudcov, ale nie je len o sudcov a súdne orgány, ide taktiež o školenia obhajcov. Tu je naliehavo potrebné lepšie školiť obhajcov. Myslím, že to sú isté medzery hľadiska počtu iniciatív, ktoré Európska únia vyvinula v snahe zlepšiť situáciu v obhajobe a v školení obhajcov. To sa týka tiež kontextu smerníc o procedurálnych zárukách a mnoho obhajcov nepozná tieto nové ustanovenia, tieto smernice napriek tomu, že by im to poskytlo veľmi dobré argumenty v ich práci. Možno by som sa vrátila k vášmu vyjadreniu, pán poslanec, pán predseda a tiež k vášmu pani poslankyňa. Súhlasím s vami, že sme sa teraz ocitli vo fáze eh, vyzretia, v tomto bazénom uznávaní eh, niektoré nástroje naozaj sa osvedčili ako veľmi úspešné. Európsky zatýkač, to je naozaj veľký úspech. Niektoré nedostatky už boli napravené, aspoň čiastočne. Napríklad tá otázka proporčnosti, ktorú ste spomenuli, ale iné zatiaľ ešte napravené nie sú. Napríklad podmienky väzby. To sú e, napríklad jedny z takýchto, ktoré neboli napravené. Ďalej otázka praktických opatrení a plnenia existujúcich štandardov, a najmä čo sa týka štandardov, ktoré prichádzajú zo Štrasburgu a Európskeho súdu pre ľudské práva, ale tiež z rôznych výborov v rámci Rady Európy. Domnívame sa, že naozaj je naliehavo potrebné túto otázku vyriešiť prostredníctvom minimálnych štandardov. Domnívame sa, že je naozaj naliehavo potrebné prijať legislatívnu iniciatívu v tomto smere. Isté, že je množstvo otázok, ktoré s tým súvisia, najmä čo sa týka právneho základu, či je v zmluve na to právny základ, aby Európska únia mohla zasiahnuť tejto oblasti. To je zatiaľ otvorená otázka, ale Aspoň e, niekoľko argumentov sme na to poskytli, aby sme obhájili existenciu takéhoto nástroja v našej správe. Elody. Čo sa týka podmienok väzby minimálnych štandardov. To štandardy už sú prijaté e, z úrovne Rady Európy, ale neuplatňujú sa. Najväčším problémom je získať politickú vôľu od členských štátov preto sme podporili myšlienku poskytovania finančnej pomoci členským štátom, pretože oni sami nebudú investovať svoje prostriedky do tohto procesu. Ďalej otázka prípustnosti dôkazov. Čo sa týka EPO, to je zaujímavé, že v pôvodnom návrhu bola otázka prípustnosti o nezákonne získaných dôkazoch, to sa potom vypustilo E, Systém je veľmi zložitý. Členské štáty vlastne úplne ignorovali, ako sa získali dôkazy a či došlo k porušeniu základných práv alebo nie. Otázka dôvery a vzájomného poznania, to je zaujímavá otázka, pretože that has been placed on trust in EU instruments. Myslím, že medzi nástrojmi EU je rozlišná miera uplatňovania a tu opäť nadvezujem na spomenutý rozsudok. Žiadate informácie preto, že vzájomná dôvera bola podkopaná. Ale problém je, že keď rozhodnete o opustenie prípadu, vychádzate z informácií, ktoré ste dostali od vydávajúceho štátu, teda musíte týmto informáciám dôverovať a Napokon eh, sa to celé týka dôvery a je to vlastne začarovaný kruh. Teda, ak eh, tu nie je toto vzájomné a poznanie, tak by mali platiť aspoň minimálne štandardy. To je tiež spôsob, ako pre členské štáty je možné zohľadniť eh, jednotlivé trestnoprávne konania. Už nemáme čas, preto prosím, uzavrite odpoveď. Ja by som sa rada vrátila k tomu čarovnému slovičku, ktoré ste spomenuli, a to holistický prístup. Myslím, že to je naozaj zásadné, najmä teraz, keď sa dostávame k fáze vyzretosti tohto nástroja vzájomného uznávania, uznávania. Takýto holistický prístup by sme mali vnímať ako súbor nástrojov, ktoré Európska únia vytvorila snahe podporovať spoluprácu. A tiež snahe zajistiť interakcie, také doplnkovosť medzi rôznymi oblastiami. Preto je táto obrovská úroveň veľmi dôležitá v ďalších fázach. Ďakujem vám veľmi pekne obom dámy za vašu prezentáciu. E, tá bola veľmi obsažná, veľmi prínosná pre našu prácu. Naozaj verím, že kolegovia, alebo spravodajcovia využijú tí, ktorí sa venujú trestným konaniam okrem iného. Dúfam, že budeme mať viac priestoru pre túto časť našej práce. Je tam totiž veľká konkurencia s inými veľkými témami. Ešte raz srdečná vďaka. Dúfam, že sa dočkáme aj je zázrakov. Thank you, thank you so much. And um, we now have to move on to point 16. Teraz prejdeme k bodu 16. Ospravedlňujem sa Jeromovi, pretože začíname o niečo neskôr. Jeho bod. Je to preto možno, že je štvrtok. Dávam teda slovo kolegu Lenarsovi, aby prezentoval svoj návrh stanoviska k programu Digitálnej Európy. Pripomínam kolegom, je to jeden zo sektorálnych programov viacročného finančného rámca nech sa ti páči, Jeron, máš slovo. Ďakujem, pán predseda. Nevadí mi, že to trošku meška, pretože táto diskusia bola veľmi zaujímavá, veľmi cenná aj z môjho pohľadu. Bol som rád, že som si ju mohol vypočuť. Toto je stanovisko k správe z výboru ITRE, kde sa vypracúva správa na tému programu Digitálnej Európy. A my sa môžeme teda v našom stanovisku vyjadriť k aspektom, ktoré sú relevantné pre náš výbor. Tento program má za cieľ posilniť schopnosti EÚ e, vo vysokovýkonných e, počítačoch, e, počítačovej inteligencii, taktiež počítačovej bezpečnosti a digitálnych zručnostiach. Musíme v tomto smere zlepšiť naše zručnosti, naše schopnosti a tiež sa musíme snažiť, aby boli viac využité v spoločnosti. To bol napokon aj hlavný záver stretnutia lídrov členských štátov, keď sa stretli v Taline. A je, je tu v tomto zhoda aj tu v Európskom parlamente. Rámec e, stratégie pre jednotný digitálny trh e, je tiež v súlade s týmto prístupom. Sú potrebné naliehavo investície, aby sme mohli prispôsobiť aj praktické aspekty tejto stratégii. A to je dôležité, pretože ak chceme, aby Európska únia zohrávala úlohu v digitálnej transformácii budúcnosti, Musíme konať eh, už teraz a musíme už teraz investovať, pretože dopyt po technológiách eh, rastie o mnoho rýchlejšie ako ponukám nových eh, technológií. To, že chýbajú zdroje v Európe, spôsobuje, že vedci a výskumníci sa presúvajú do iných regiónov sveta, kde majú potrebnú infraštruktúru. K dispozícii máme vynikajúcu komunitu umelej inteligencie. Firmy naozaj majú vynikajúce výsledky v EÚ, ale zároveň vidíme, že tento trh je nedostatočne rozvinutý oproti iným krajinám. A v neposlednom rade taktiež je poznačený fragmentáciou a e, taktiež nízkym povedomím o počítačovej bezpečnosti. To spôsobuje, že tento sektor je veľmi e, roztrúsený v EÚ. Osobitne v našom výbore by sme sa mali venovať najmä otázkam počítačovej bezpečnosti. A ja sa v tomto konkrétne tiež do hĺbky um, zaoberám týmito otázkami v mojom stanovisku. Chcel by som požiadať kolegov, aby podporili myšlienku tohto programu, aby počítačová bezpečnosť mala významnejšiu pozíciu, napríklad tým, že to bude na rovnakej úrovni ako umelá inteligencia, čo sa týka rozpočtového krytia tohto programu. To je zhruba všetko, čo som chcel povedať v tejto chvíli. Veľmi rád si vypočujem kolegov. Verím, že sa nám podarí dopracovať sa k silnému stanovisku a že ho budeme môcť takto silne prezentovať kolegom z výboru ITRE. Ďakujeme pekne. Jeron. Máme minimálne jedného poslanca, ktorý sa hlási a potom dáme slovo komisii. Birgit a Tomáš. Birgit. Ďakujem. Len niekoľko všeobecných poznámok. Myslím, že je pravda, že máme mnoho najmä malých podnikov, ktoré sú veľmi aktívne v digitálnom sektore, ale trošku zaostávame. Bola by som rada, ak by sme dokázali týmto firmám pomôcť, nájsť eh, spôsob, ako využiť digitalizáciu, ale zároveň samozrejme nezabúdať na dodržovanie základných práv a princípov ochrany súkromia. Myslím, že je spôsob, ako to dostať pred, nielen skopírovať to, čo už je na stole, vyvinúť nové prvky. Chcela by som tiež zdôrazniť otázku počítačovej bezpečnosti, pretože všetci veľmi radi využívame všetko to pozitívne, všetko to ľahké, čo nám digitalizácia ponúka, nákupy, rezervácie hotela, rezervácie lístkov eh, z pohodlia domova. Všetko vyzerá jednoducho, ale zároveň vidíme, že tento digitálny svet je poznačený aj rôznymi ťažkosťami z hľadiska ohrozenia bezpečnosti, prístupu k údajom, možnosti manipulácie ľudí a volieb. A toto je možnosť pre niekoľkých veľkých aktérov, ktorí dokážu sa osvedčiť e, samostatne práve oni vlastne pri využití svojej sily dokážu manipulovať voľby na celom svete. Znamená to, že ak máte dostatok peňazí, môžete si vlastne kúpiť výsledok volieb kdekoľvek na svete. A na toto by sme sa mali zamerať tak, aby všetci spoločne, nielen e, orgány EU, ale aj občania sme mohli využívať všetky pozitíva, ktoré nám digitalizácia ponúka, ale zároveň by sme predchádzali zneužívaniu, manipulácii a aby sme dokázali lepšie chrániť práva našich občanov a tiež lepšie dodržiavať základné práva a princípy ochrany údajov. V tomto smere podľa mňa si to vyžaduje viac prostriedkov do výskumu, ale tiež viac prostriedkov dať potvorom a stredným podnikom vyvíjať tento sektor. Lehota je veľmi krátka pre tvoje stanovisko Celkom iste aspekty základných práv musia byť v našom stanovisku. Inak e, nemá zmysel, aby výbor Líbe vypracoval stanovisko výboru ITRE v takom krátkom čase do 16. oktobra. Tomáš, ďakujem. Ja budem hovoriť po česky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za to, že som mohol vystúpiť po Birgit. Nepochopil som celkom, či sa vyjadruje úplne k tomuto novému založeniu nového programu Digital Europe, alebo či hovorila všeobecne o zásadách, ktoré sa týkajú tohto sektora. A teda hovorila takto všeobecnejšie, to môžem povedať, že plne súhlasím, ale v prípade tohto programu, Jeron, ja by som rád povedal dve veci, ktoré by sa tam mali zdôrazniť z pohľadu človeka, ktorý sa zaoberá kontrolu európskych financií. Poprvé, máme mnoho programov, ktorých efektivita je naozaj veľmi nízka, preto je potrebné pri zakladaní akéhokoľvek ďalšieho programu byť veľmi opatrný a musíme sa presvedčiť, na čo presne bude slúžiť tento program, pretože my sme založili mnoho programov, kde sa peniaze nevyužívajú z nejakého dôvodu. Buď preto, že o tom programe nikto nevie, alebo preto, že postupne, keďže program nebol využívaný, zmenili sa podmienky jeho využívania. Ďalej druhá vec. Ja som veľmi podrobne si preštudoval tento program. Chcel by som zdôraznil, že nechcem pumpovať peniaze do žiadnych súkromných firiem. Ja by som chcela, aby tento program pomohol celkovo štátom zlepšiť, dajme tomu digitálnu infraštruktúru, aby naozaj digitalizoval veci, ktoré sa ešte robia v súčasnosti papierovo. Len sa pozrime, ako na mnohých európskych súdoch sa hromadia papiere v kanceláriách. Nie je možné digitálnym spôsobom zaslať dokumenty, musíte ich osobne doručiť. To je teda druhá pripomienka k tomuto programu. Ak máme podporovať vznik podobného programu, a podporovať to, aby sa tam presunuli finančné prostriedky, tak sa snažíme o to, aby tento program od začiatku bol nastavený tak, že bude efektívny a že nám bude dávať zmysel do celej tejto koncepcie nového rozpočtového obdobia. To je všetko, čo by som chcel eh, k tomuto programu povedať a čo považujem za najdôležitejšie. Ďakujeme pekne, Tomáš. Jero, chceš dať priestor komisii, vypočuť si ju? Pán Boklionu, ak sa nemýlim. Dobrý deň. A ja by som rada za komisiu poďakovala za podrobnú analýzu, ktorá bola vykonaná za cenné vyjadrenia. Som si istá, že sa nám podarí zlepšiť nastavenie tohto programu, čo sa týka požiadavej bezpečnosti a ochrany údajov, čo je oblasť dôležitá pre váš výbor. Tiež Takže že tento program nezačína od nuly, by som rada zdôraznila, už nadvezuje na programy, ktoré existujú, napríklad sa v Telekom, má za cieľ posilniť modernizáciu verejnej správy v oblasti telekomunikácií, ale tiež e, ISA 2, aj tu sa venujeme verejnej správe, e, tu sa teda budeme snažiť pokračovať v týchto programoch, e, nadviezať na nich, rozšíriť ich. a ďalšie vyjadrenia, ktoré sme si vypočuli, nám veľmi pomáhajú v snahe posilniť tento program. A čo sa týka počítačovej bezpečnosti a ochrany údajov občanov, veríme, že sa nám podarí zapracovať a zohľadniť väčšinu vašich vyjadrení v tomto smere. Ďakujem. Áno, aj my veríme. Ďakujeme. Pán Franz práve vošiel, dám mu slovo. A potom dostane slovo späť spravodajca. Ďakujem pekne. Program Digitálna Európa na prvý pohľad vyzerá ambiciozne. 9,2 miliardy eur to vyzerá ako veľa, ale v priebehu 7 rokov to na rok je menej ako ročný zisk Google alebo Facebooku. Ale dobre, niekde predsa musíme začať, ale obsahovo to musí byť rozumne nastavené, Niekoľko poznám eh, k oblastiam, ktoré sa týkajú výboru LIBE. Ochrana údajov eh, nemôže byť len vedľajším eh, produktom počítačovej sféry. Musí to byť v súlade s nariadením GDPR. V článku 6 počítačová bezpečnosť by sa mala doplniť, ba dokonca by mala byť obsiahnutá táto bezpečnosť v osobitnom článku. Ďalej po druhé, počítačová bezpečnosť žiaľ sa to vníma ako osobitný súbor nástrojov. Nemáme ani e, takéto nástroje k travinovej bezpečnosti, máme minimálne štandardy a legislatívny rámec. Či už ide o chladiace reťazce alebo dátumy e, spotreby a podobne. Musíme sa preto snažiť o to, aby v horizontálne všetkých oblastiach táto bezpečnosť bola požiadavkou pre všetkých užívateľov. To si bude vyžadovať e, viac školení, viac poznania a to chceme dohnať. Počítová, počítačová bezpečnosť súvisí, súvisí aj s tým, že je potrebné eh, preverovať produkty, hm, kódy eh, voľne dostupných softverov. Čo sa týka umelej inteligencie, tu je potrebné dbať na to, aby sa eh, zohľadnili aspekty spoločenských vied, inak sa len budú prehlbovať diskriminácie, budú sa zohľadňovať len holé algoritmy. Tu by som raz spomenul správu Big Data, ktorú eh, vyrokovala minulý rok kolegyňa Ana Gomez. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Franz. Jeron, chcel by si uzavrieť rozpravu? Ďakujem, len veľmi stručne. Chcem sa poďakovať za všetky vyjadrenia kolegom, keď eh, sa verujeme otázkam základných práv a ochrany údajov, toho, čo spomenuli skupiny SAD a Zelený. Náš výbor je vysoko kompetentný tieto témy nastoliť, ak teda budú nejaké návrhy na posilnenie môjho stanoviska v tomto smere, privítal by som ich. Čo sa týka toho, čo povedal kolega Zdechovský, isté, že musíme zohľadniť efektívnosť a pridanú hodnotu. Aj to sa v tomto programe posilní, ale myslím si, že Potrebujeme eh, aj verejný sektor, aj súkromný sektor, ak chceme plniť ciele tohto rámca. Myslím si, že verejno-súkromné partnerstvá, ktoré sa podarí rozvinúť, budú veľmi dôležité v tomto smere. Musíme sa snažiť ich rozvíjať správnym spôsobom. Ďakujem. Teším sa na spoluprácu, aj keď často naozaj bude veľmi málo, tak ako ste povedali, pán predseda. Verím, že to stihneme. Ďakujeme. ITRE nám vnúčil takýto časový rámec. My sa venujeme základným právam a preto chcú, aby sme to urobili rýchlo. Ale myslím, že ty to zvládneš, Jiren. Ďakujeme. Teraz prejdeme k návratom, k smernicom o návratoch.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 tento návrh predstavuje vlastne balík opatrení, ktorý bol prezentovaný komisiou 12. septembra a súčasťou toho je, sú aj návrhy na posilnenie e, Európskej e, hraničnej a pobrežnej stráže a takisto aj Európskej agentúry pre azyl v reakcii na rozhodnutie Európskej rady z 28. júna. Teda e, Judith Sargentini, naša spravodajkynia, sa k tomu vyjadrí, ale prvne než jej dáme slovo, tak vypočujeme si prezentáciu DG Home. Pán Tudorači tu je za komisiu a vlastne e, on nám vysvetlí medzi iným, prečo sa nerealizovalo žiadne posudzovanie vplyvov v prípade e, tohto úsilia o prepracovanie smernice a uvedie aj niekoľko ďalších kľúčových informácií. Ešte mám nejaké ďalšie výhrady, ale určite o nich bude hovoriť naša spravodajkyňa pani Sarnetini. Takže pán eh, Tudorači, máte slovo a potom Judith Sargentini eh, sa vyjadri. Takže e, takisto aj tieňoví spravodajcovia sú tu prítomní a určite budú chcieť sa vyjadriť. Takže e, pán Tudoráči, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Dobré ráno, vážení poslanci. Spomenuli ste, že tento návrh je súčasťou septembrového balíčka tak ešte povedali, že to bola reakcia na závery Európskej rady z júna tohto roka. Z našho pohľadu tento návrh v podstate pramení z našej skúsenosti za posledné tri roky, keď sme skúmali návratové systémy v členských štátoch. Od roku 2015 sme e, mali niekoľko vyhodnocovacích misií do štátov Schengenu a na základe získaných informácií, predovšetkým technických informácií, ktoré sme získali v priebehu týchto misií, sme začali dospievať k určitým záverom a začali sme plánovať nadväzné kroky. Prvá analýza týchto informácií, ktoré sme získali, prebehla minulý rok, keď sme schválili odporúčanie a chceli sme vytvoriť nezáväzné nástroje, ktoré by členským štátom umožnili prispôsobiť svoje návratové systémy na národnej úrovni, tak aby boli účinnejšie. Naše odporúčanie potom bolo doplnené intenzívnou prácou e, v, v spolupráci s členskými štátmi. A čo sa týka nezáväzných opatrení, tak týmto v podstate aj skončilo. Iné sme nemali. Keď sa pozrieme na konkrétne čísla, na mieru návratovosti, na vývoj v tejto oblasti za posledné roky, tento rok, sme dospeli k záveru, že musíme pokračovať s prispôsobením smernice samotnej, tak aby sme zoštihlili legislatívu na európskej úrovni a aby sme zlepšili účinnosť na národnej úrovni a taktiež, aby sme vytvorili riadne prepojenie medzi centrálnou úrovňou a členskými štátmi, Frontexom aby toto viedlo k lepším výsledkom v rámci návratového manažmentu. Teraz stručne spomeniem sedem eh, hlavných skupín zmien, ktoré navrhujeme eh, k smernici. Potom, pokiaľ vás to bude zaujímať, tak môžeme jednotlivých aspektov zajsť aj hlbšie. Prvá kategória zmien súvisí s prepojením, ktoré sa snažíme vytvoriť medzi azylovými a návratovými procedúrami. Toto prepojenie sme posilnili a zaviedli sme taktiež účinnejšie pravidlá ohľadom toho, že rozhodnutie o návrate je sledované ukončením práv zákonného pobytu. Taktiež zavádzame jasnejšie pravidlá ohľadom odvolania vo, proti rozhodnutí, o negatívnom rozhodnutí o azylovej žiadosti. A v podstate dôsledkom e, tohto rozhodnutia bolo automaticky, bude automaticky rozhodnutie o návrate a tým pádom sa celá procedúra e, zrýchli. Ďalej, opravné prostriedky. Chceme tam mať jasné pravidlá ohľadom odvolania sa voči negatívnym rozhodnutiam o azyle. A keď sa pozeráme na e, právnu prax v rôznych členských štátoch, tak vidíme, že sú tam veľké rozdiely v tom, ako to vyzerá s odvolávacími orgánmi, ako sú organizované. Chceme vniesť väčšiu mieru právnej istoty. Tretia kategória zmien súvisí s novo zavedeným ustanovením ohľadom povinnosti spolupráce medzi príslušnými orgánmi a príslušníkmi, štátnymi príslušníkmi tretich krajín. Taktiež máme k dispozícii konkrétny článok, v ktorom sa uvádzajú oblasti, v ktorých sa očakáva takáto spolupráca. A taktiež orgány členských štátov majú povinnosť poskytovať informácie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny ohľadom toho, ako táto spolupráca musí vyzerať, čo sa od, toho, od tej osoby očakáva, aké budú dôsledky, pokiaľ takáto spolupráca neprebehne. Štvrtá kategória súvisí so e, zmenami v systéme dobrovoľného návratu. Tam sme taktiež zoštihlili pravidlá. Myslíme si na základe našej skúsenosti a systémov v členských štátoch, že tu existovala určitá šedá zóna, čo sa týka podmienok, za ktorých bolo udelené povolenie k dobrovoľnému odjazdu. Myslíme si, že sa nám to podarilo zlepšiť. Taktiež sme tam zaviedli povinnosť e, členských štátov zúčastniť sa na e, programoch návratu a reintegrácie. Väčšina členských štátov už to aj tak robila, ale doteraz to bolo dobrovoľné a mysleli sme, že toto by bolo pozitívne, pokiaľ by členské štáty mali takéto návratové programy, lebo toto je najúčinnejší spôsob, ako navrácať migrantov. Piatá kategória súvisí opäť s povinnosťou, ktorú sme zaviedli do smernice, ktorá tam predtým nebola. Členské štáty, musia vyvinúť systémy, ktoré im umožnia spracovať lepšie návrat a taktiež, aby boli lepšie schopné komunikovať príslušné údaje Frontexu, tak aby sa uľahčila ich práca. Viete, že my sa taktiež snažíme posilniť úlohu Frontexu v rámci návratových operácií a myslíme si, že jednou z hlavných vecí v tejto oblasti je posilniť spoluprácu medzi Českými štátmi a Frontexom, takže toto ustanovenie toho má napomôcť. Šiesta kategória zmien súvisí s zadržiavaním, detenciou. Zrevidovali sme e, detenčné pravidlá, zaviedli sme tam minimálny prach, ktorý tam predtým nebol a nezmenili sme maximálne hodnoty pre detenciu. Tie sú uvedené v súčasnej platnej verzii smernice, ale sme tam minimálny prach. Prečo? Pretože vzhľadom na čas, ktorý členský štát, členský štát potrebuje, aby spracoval návrat, dokumenty, zorganizoval e, readmisný postup. Nie je to ľahké a taktiež vzhľadom na to, aké skúsenosti členské šaty majú v tejto oblasti, si myslíme, že tri mesiace budú minimálne potrebné na to, aby príslušné orgány zorganizovali návrat. Samozrejme, to môže byť aj menej, pokiaľ príslušník tretej, príslušník tretej krajiny sa rozhodne dobrovoľne odísť. Siedma, posledná kategória zmien súvisí s novo zavedenou procedúrou na hranici, ktorú vnímame ako doplnkovú k hrani- pohraničnej procedúre súvisiacej s azylom, tak ako je to stanovené v neredení o azyle. A záverečná podoba tohto nového postupu, tak ako bude uvedená v smernici o návratoch bude vyzerať, bude taktiež prispôsobená podobe e, azylového postupu na hranici. Treba sa pozrieť na e, súčasný návrh PR, tak aby neboli žiadne medzery medzi finalizovaním azylového pohraničného postupu a taktiež e, návratovým postupom tak aby pokiaľ sú tieto osoby zadržiavané na hraniciach, aby mohli byť čo najskôr navrátené. To je z mojej strany všetko a teším sa na vaše otázky. Ďakujeme, pán Tudorače. Spravodajkyňa ako prvá. Judith z Argentíny, ďakujem. Ja som sa dobrovoľne prihlásila ako spravodajkyňa pre túto smernicu o návratoch, pretože si myslím, že návraty sú rozhodne súčasťou azylového postupu. Hovorím to už dlhé roky, ale ide o to, ako to naformulujete. A vyzerá to, že čo sa týka návratov, tak návratov neregulných migrantov do ich e, krajín pôvodu, tak tam nemáme veľký úspech. Chcem o tom teraz chvíľu hovoriť. Nede tu o to, aby sme navracali ľudí na miesta, kde nikdy nežili a prečo nemáme úspech? To súvisí s tým, že druhá strana si často nechce prevziať svojich občanov a taktiež to súvisí s tým, že my napríklad neposkytujeme ľuďom zákonné spôsoby, ako sa sem dostať. Takže súčasťou problému je jedna vec, ktorú nevyriešime v smernici o návratoch. Je to to, čo sa ilustrovalo aj v rámci ťažkých rokovaní o readmisných dohodách. Tretie krajiny hovoria, chceme si zobrať späť svojich občanov, ale radi by sme, aby existovali nejaké zákonné cesty. Takže ja by som chcela vidieť smernicu o navratoch, ktorá hovorí, že alebo ktorá nehovorí, že problém s návratmi je to, že sme tých ľudí dosť dlho nezadržiavali. Máme tam nový článok, ktorý hovorí o podpore dobrovoľných návratov, to je kľúčové. No a teoreticky to možno funguje, ale v praxi nie dostatočne. Tento článok je naďalej dosť obmedzený. Väčšina z tých článkov a zmien hovorí o tom, že osoba nespolupracuje s orgánmi, osoba je nútená k rýchlemu návratu a je tam veľmi zaujímavý zoznam toho, alebo kritérií, ako sa dá identifikovať alebo určiť, že niekto potenciálne môže zmiznúť. Jedným z týchto kritérií je, že nemá dosť peňazí, ale prepačte, ktorý žiadateľ o azyl má dosť peňazí? A, a ktorá z týchto osôb nevstúpila ilegálne na územie Európskej únie? Väčšina z týchto ľudí splňa kritéria na tomto zozname. Takže toto si myslím, že príliš nepomáha. Je treba sa pozrieť na to, čo je podstatou dobrovoľného návratu. Tým by som sa chcela zaoberať. A úprimne, pán predseda, táto správa mi prišla len prednedávnom, takže stále uvažujem, ako sa k nej postaviť ale samozrejme nepochybujem, že potrebujeme návratovú politiku. No a na záver chcem povedať, že niektoré členské štáty automaticky hneď po rozhodnutí o navrate vydávajú aj zákaz e, vstupu myslím si, že tam nie, nemalo by tam byť automatické prepojenie. Samozrejme sa to dá urobiť, ale myslím si, že by nemalo. A určite je pre ľudí ťažšie dobrovoľne odísť, pokiaľ im okamžite je uložený aj zákaz opätovného návratu. Možno niektorí e, ľudia by chceli odísť a potom skúsiť sa zase e, stretnúť so svojou rodinou, ale pokiaľ im je zakázaný vstup, tak e, sa to nedá pretože ten zákaz vstupuje na dosť dlhú dobu. Máme tu ľudí, ktorí stratili svoj štátu v Európskej únii. Mali by sme im umožniť a uľahčiť e, odchod. Ďakujem. Ty si uviedla, princípy, ktorými sa budeš riadiť. A taktiež na úvod si povedala niečo o návratoch. Myslím si, že táto otázka návratov je dôležitá. Je to dôležitá súčasť tejto tematiky. Ďakujem, ďakujem aj tým spravodajcom, ktorí boli mm, menovaní. Všetkým vám prajem veľa šťastia. Je to jedna vec, o ktorej už som hovoril, a to je hodnotenie vplyvu. Na to by si sa tiež mala pozrieť vzhľadom na načasovanie, že už sa nám blíži koniec mandátu, tak to bude trochu problém. Ja nechcem zadržiavať nejaký pokrok v súvislosti s týmto spisom, ale zase naopak musíte mať dostatok materiálu, tie tými spravodajcov, aby ste na to mohli pracovať. Musíme sa teda rýchlo dohodnúť. Dnes to bol len taký úvod. Chceli sme si vypočuť aj prvú prezentáciu komisie, ale máme tu aj spravodajcov. Pokiaľ by sa chceli vyjadriť, Silvi, chceš ísť prvá, potom pani Wimberg, ktorá nie je tieňová spravodajky, ale chce sa vyjadriť Silvi. So you're Ďakujem. Áno, som tenová spravodajkňa eh, našej skupiny. Ja by som sa k tejto téme vyjadrila s veľkým záujmom. Tak ako Judita, ja som sa tejto témy ujala a náhodne myslím, že je to smernica, ktorá je dosť osobitej povahy. Eh, už aj od roku 2008 je to téma, ktorá je politicky veľmi významná. Z technického hľadiska, ale z politického hľadiska je to teda dôležité. Je dôležité pripomenúť si aspoň tak zbežne, aký bol cieľ tejto smernice. Ďalší aspekt, na ktorý sa chcem zamerať, je, že chcem skonštatovať spolu s komisiou, že um, miera návratov osôb, ktoré sú v neregulárnej situácii, 36% to je dosť vzdialené od toho, ako to želala táto smernica, ale ďalší aspekt sa týka aj toho, že táto politika efektívnych návratov umožní znížiť e, motivácie pre migráciu. A ak dovolíte, chcela by som e, ešte vysloviť istú neistotu, ak môžem čo sa týka takto hodnotenia, ktoré by naznačovalo, že lepšie uplatňovanie tejto smernice eh, mechanicky môže mať automatický dopad, eh, kauzálny dopad na zníženie počtu eh, prichádzajúcich osôb. Takáto mechanika, takáto sumera podľa mňa je otázna. Uvidí sa, ako sa to celé vyvinie či sa to podarí presadiť v zlepšenej verzii. Budeme mať priestor ešte sa venovať v našich diskuziách jednotlivým návrhom, tak aby táto smernica bola koherentná, aby bola jednoduchá na využitie v praxi. Spomíname si, že komisia zverejnila pred rokom manuál, aby členské štáty lepšie aplikovali túto smernicu. Jasne vidíme, že teda veci sa nehybu celkom tak, ako by mali, že to nestačí Musíme sa snažiť, aby teda táto smernica bola jednoduchšia, aby sa viac dodržovali základné práva v jej ustanoveniach, to je nevyhnutné. Ja sa budem v každom prípade snažiť o to, aby to bolo čo najpresnejšie v ohľade tohto zlepšenia a tiež sa v pozornosti smernice a verím, že budeme dobre kvalite spolupracovať s kolegami. Thank you very, thank you very much indeed, Sylvie. Ďakujeme, Silvi. Ďakujem aj, že si pripomenula názov tej smernice. To nám prináša pekné spomienky. Ďalšie žiadosť o slovo. Zo strany pani Wimberg, prosím. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem našim hostom z komisie Motasku v súvislosti s článkom 6. Ten výraz riziko eh, úteku alebo neprítomnosti. Tam sa hovorí, že je treba splniť minimálne nasledujúce kritéria. Toto je veľmi nejasné. Nechápem to ako zoznam, kde by je treba splniť všetky kritéria. Takže zašlom tu aj pozmenujúci návrh, ale chcel som sa pýtať komisie, ako to má fungovať. Ďalej, čo sa týka zadržiavania, je tu odvolávka na článok 6 a tam vystávajú ďalšie otázniky. Počula som, že komisia vykonala v 22 členských štátoch hodnotenie situácie. V tejto súvislosti zaujímalo by ma, či v detenčných centrách boli nejaké nedostatky. Napríklad, keď sa pozrite na Švedsko, napriek tomu, že splníme lebo sú splnené všetky kritéria v článku 6, tak máme nedostatok e, miest v, decen- v detenčných centrách. Pán Lenárs, prosím. Naším spravodajca tu dnes nemôže byť, takže chcem podať len pár slov. Myslím si, že tá, toto prepracovanie smernice o návrate je veľmi dôležité, ale prichádza trochu neskoro návraty nefungujú tak, ako by sme chceli, by fungovali. To nie je nič nové. Keď sa pozrieme na posledných pár rokov, tak sa o tom v podstate stále hovorilo. Ten návrh prichádza dosť neskoro, napriek tomu, že verím parlamentnej spravodajkyni, nepochybne tie rokovania boli ťažké už v prípade prvej verzie smernice, takže neviem, ako sa nám úspešne podarí túto, tento text uzavrieť teraz. Keď sa pozriete, napríklad včera sme tu mali EASO, ktorí nám predstavili e, svoj, výroč, svoj každoročný program. Hovorili, že, hovorili sme, že asi, je tu asi milión azylových e, žiadostí, ktoré neboli ešte spracované. Miera návratovosti je 36 Myslím si, že toto je trochu problematické, pretože prostriedky a nástroje členských štátov nie sú bohužiaľ neobmedzené a všetky peniaze, všetky investície, ktoré potrebujeme využiť v prípade ľudí, ktorí sledujú určité postupy a potom sa rozhodnú neriadiť tým rozhodnutím, tak eh, tie sú obmedzené. Tie peniaze by sa mali využívať radšej na, na osoby, ktoré potrebujú a zaslúžia si ochranu v Európskej únii. A ja súhlasím so spravodajkyňou v tom, že ľudia, ktorí sa chcú riadiť tým rozhodnutím, ale majú problémy, tak tým je treba pomôcť. A to sa snažíme toto revíziou. Ale na druhej strane tu máme ľudí, ktorí sa nechcú vrátiť a ktorí sabotujú rozhodnutie, ktoré sme my urobili. A aj pre takéto prípady by mala e, smernica obsahovať príslušné nástroje, aby tieto osoby boli skutočne navrátené do svojej krajiny pôvodu. Ďakujeme, pán Lenárs. Áno, prichádza to neskoro, áno, je to prepracovaná verzia, áno, je veľmi ťažké navracať ľudí, taktiež to týka dobrovoľných návratov, pápež je katolík a ďalšie veci, ktoré všetci vedia, ktoré sú úplne jasné. Dobre, toto je tá najtežšia časť azylového balíčka. Je treba to povedať a je treba tu na tom pracovať, lebo možno to bude v budúcnosti ešte ťažšie. Máme tu spravodajkyňu, ktorá je pripravená na túto výzvu, Judith, takže treba začať pracovať. Je tu totiž veľa vecí, ktoré budú ťažké. Máš pravdu, keď hovoríš, že toto je jedna z tých najťažších vecí, je to jasné, ale myslím si, že si to všetci uvedomujú. Bude to veľmi ťažké, je to zrejme. Pani Guillaume mi uvedomila, aké to bolo minule. Takže kto ďalší chce ešte hovoriť? Birgit, tiež chceš hovoriť nejaké očividné veci. Len krátko, Lenars, kolega Lenars hovoril o tom, že je ťažké navrácať ľudí, ale nezabúdajme, že sú tu určité problémy pri navracaní ľudí, ktoré nemôžu byť vyriešené v rámci takéto smernice, pretože očividne tu nemáme dohody s krajinami pôvodu. Takže pokiaľ niekto nedostane sa tu štatút azilanta, môže to byť aj krajina pôvodu, ktorá bráni návratovému postupu a my by sme mali vytvoriť takú smernicu, ktorá nebude vyviať tlak len na toho jednotlivca, bez toho, že by sme sa snažili nájsť lepšie spôsoby spolupráce s krajinou pôvodu, pretože v mnohých prípadoch toto je ten hlavný problém a nie to, či ľudia chcú alebo nechcú sa vrátiť a na to by sme nemali zabúdať. Áno, to je pravda, to je jeden z tých hlavných problémov, pani z Argentíny o tom hovorila aj na úvod, že pokiaľ chceme návraty, tak je treba uvažovať aj, ako tieto cesty fungujú, aj zákonné cesty. Takže to je veľmi komplexné. Ešte jedna vec, ktorú by som chcela povedať, neviem, či ste to videli, ale pod titulok hovorí príspevok Európskej komisie eh, na stretnutie lídrov v Salzburgu 19. a 20. septembra a k ďalším návrhom, ktoré boli prezentované 12. septembra. Toto neodzrkadluje tú skutočnosť, že rada a parlament tu majú rovnaké, súci sú tu rovní ako spoluzákonodárci. Takže okrem tých ťažkostí, ktoré spomenul pán Lenárs, tu prídu ešte ďalšie v, tomto, v tejto politickej klíme. Takže môžu tu prísť ešte ďalšie problémy. Ale áno, ešte niekto by chcel možno povedať niečo pozitívne. Nie. Možno komisia. Prepačte, ja dodám slovo späť komisii, pán Tudorače. A potom späť spravodajkyni. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel povedať, že sme si poznamenali všetky vaše pripomienky, niektorým ustanoveniam. Myslím si, že detailnejšie budem o tom hovoriť, až začneme diskutovať podstatu textu. Ďalej reakcie, nejaká reakcia k tomu, čo tu zaznelo. Diskutovali sme mnohokrát v tomto výbore, výbore o tejto téme. Návraty sú veľmi komplexnou témou, nevyrieši sa to len prostredníctvom smernice a my sa nesnažíme tvrdiť, že táto smernica vyrieši návraty v celej ich komplexnosti. Taktiež na rade často diskutujeme o našom úsilí, ako implementovať e, rôzne radmisné dohody, ale súhlasím, že je to práca, ktorú musíme vidieť ako niečo, čo musí postupovať vo všetkých aspektoch. Čo sa týka tých konkrétnych vecí, e, zákaz e, vstupu, že tam nemusí byť automatická súvislosť medzi rozhodnutím o návrate a zákazom vstupu. Možno v niektorých prípadoch áno, ale nie je tam žiadne automatické prepojenie medzi týmito dvomi záležitosťami, čo týka rizika úteku. Otázka, či máme objektívne kritéria v článku 6, či tento zoznam musí byť vnímaný ako taký, kde všetky tieto kritéria musia byť splnené. Od odpovede nie, toto je nevyčerpajúci zoznam, to je len zoznam príkladov, podmienok alebo pod, okolností, ktoré sú zoberie do úvahy, keď bude rozhodovať, či existuje riziko úteku alebo nie. Takže to kritérium jedno po druhom sa bude vyhodnocovať a v druhej časti článku je to jasne napísané, že rozhodnutie ohľadom rizika úteku bude prebiehať na jednotlivej báze je tu prepojenie medzi článkom 6 a článkom 9 e, o detencii, pretože riziko úteku je základným kritériom e, pre súd pri rozhodovaní ohľadom e, zadržiavania. Pokiaľ sa dospie k záveru, že existuje takéto riziko, tak tento prvok by mohol viesť k rozhodnutiu o zadržiavaní. Bola tu otázka ohľadom toho, či, či je to súčasťou šengenského hodnotenia v 22 členských štátoch, či sme narazili na problémy, čo sa týka eh, kapacít v tých eh, detenčných centrách. Eh, mali sme v decembri minulého roku prezentáciu všetkých našich misií v kontexte formácie Cheval Ehm, bolo to samozrejme prezentované za zatvorenými dverami a keďže ide o ehm, informácie dôverné, môžem len potvrdiť, že áno, je to problém. Ďakujem. Posledné slovo má spravodajkyňa. Viete, je tu ešte viacero otázok, ktoré, v ktorých absolútne nemám jasno koľko môžete žiadať od človeka, aby bol nápomocný pri svojom návrate. Keď sa pozriete na práva podozrivých, tak v trestnoprávnom konaní nežiadate od podozrivého, aby na tom participoval aj z hľadiska krokov, ktoré sú proti jeho zájmu. Viete, je viacero statí, a v tejto prepracovanej verzii, kde e, presne o toto ide. Musím si urobiť v tom jasno, či to je vôbec akceptovateľné. Ďalšia vec. Keď hovoríme o trestnom práve v Európskom parlamente, tak tak zväčša e, sa neuberáme cestou minimálnych e, trestov. Hovoríme o maximálnych alebo minimax, Nechávame to na členské štáty, takže tá minimálna lehota e, detencie troch mesiac, podľa mňa to nie je zdravá, e, zdravé smerovanie. Bolo by to v rozpore s e, inými um, vecami, na ktorých pracujeme. Navrat je veľmi drahá aktivita a preto členské štáty, alebo do veľkej miery preto členské štáty sa tým veľmi nezaoberajú. Viete, e, urobí e, ľudia sa danú, dajú do stavu neregulérnej migrácie a potom to vyzerá úplne inak. Vyhradiť peniaze na, na fungujúci a dôstojný systém návratov, to je politické rozhodnutie. Rovnako to platí, či si vyhradíme peniaze na dobre väzomné e, alebo dôstojné väzobné podmienky v prípravnom konaní, v trestnoprávnom konaní. No zdá sa, že nie sú na to vyhradené peniaze. Teda je to e, e, bolavá záležitosť. A určite aj preto návraty, mechanizmy návratovej politiky nefungujú, ako majú, práve kvôli tomu, že peniaze e, na to nevyhrádzajú členské štáty. Jednoducho, aj keď ide o dobrovoľné návraty, tak je to problém tak je to problém, pretože ťažko sa to prezentuje vlastnému obyvateľstvu nehovorím, že nútené návraty by nemali byť súčasťou systému. Ja hovorím len toľku, že je to e, extrémne náročné, veľmi dráhé. Ak máte niekoho posadiť do lietadla a e, má so sebou aj e, troch, štyroch ľudí ako osobnú ochranku. Ďakujem pekne. Ešte jednu vec chcem povedať, pán predseda. Ja sa snažím zorganizovať stretnutie e, tieňových spravodajcov. Je to štrásburský týždeň, ale ešte, ešte zatiaľ to nie je dotiahnuté. Ďakujem. Musíme prerušiť rokovanie. Ďalší bod opätovné využitie informácií verejného sektora, opäť prepracovaná verzia. Zatiaľ tu ešte nemám pána Korao. Kolegovia, e, ďalšia téma je načasovaná na 11, takže musíme počkať. Ďakujeme za trpezlivosť.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 So colleagues, uh, let's uh, go to point 18. Takže kolegovia, prejdeme k uh, bodu 18, opätovne použitie informácií verejného sektora, prepracovaná verzia. LIBA je asociovaným výborom e, pri vypracovaní stanoviska v zmysle pravidla 53 rokovacieho poriadku. Za LIBE je spravodajcom pán Korao. Za komisiu máme pána Volmana. Takže e, e, začne pán Korál a potom dáme slovo komisii. Ja nechcem nejaké dlhé úvodné slovo. E, my sme trošku v omeškaní, takže rovno sa pustíme do práce. Pán Korál, pokúsim sa to urobiť čo najrychlejšie. Chcem sa poďakovať komisii e, e, za e, za tento návrh ohľadom prepracovania smernice o opätovnom použití informácií verejného sektora. Je potrebné túto smernicu z roku 2013 aktualizovať, aby sme napomohli efektívnemu využívaniu informácií v rámci celej únie a musíme nejako aj harmonizovať veci. Moja skupina podporuje e, prístup k informáciám, predovšetkým v situácii, keď to e, napomáha zlepšeniu služieb občanom, keď ide o údaje, ktoré by mohli byť napomocné inovácii. E, domnievam sa, že je dôležité dostať sa k tým údajom. V mojej správe sa však zaoberám ochranou údajov, e, e, e, ktoré sa týkajú verejného, verejného prostredia je dôležité, aby príslušné práva boli rešpektované. Opätovné využitie verejných informácií zapadá do kontextu nariadenia o ochrane údajov, ktorý hovorí o, o spracovaní, ochrane všetkých údajov. E, existuje celý rad názorov ohľadom toho, ako má fungovať ochrana takýchto údajov. Ja som sa pozrel na definície súkromných dát, anonymizovaných dát. To všetko e, E, nájdete v GDPR, ktoré sa stalo účinným v máji, čo sa týka citlivých dát, to je článok 9 GDPR, e, mám na mysli e, údaje z, z, sektora zdravotnej starostlivosti. Tam som požiadal o posúdenie vplyvov, takže E, subjekty e, firmy musia e, vypracovať posúdenie dopadov a chcú využívať takéto údaje, musíme zabezpečiť najvyšší stupeň ochrany, lebo v podstate presne okopirovať tú, ten, ten, tú logickú úvahu, ktorá je zakotvená v GDPR takže verím, že sa nám podarí napredovať v konštruktívnej atmosfére a predložiť túto správu čo najskôr. To bol pán Korál. Asi som mal povedať hneď v úvode, že tu ide o prepracované znenie, čiže vzťahujú sa pravidla 104 a 105 rokovacieho pre, poriadku takže, e, takže budú pozmeňované návrhy len k tým častiam textu, ktorý zaznamenáva prepracovanie, nie e, ohľadom nezmeneného textu, mm, prípadne len vo vyslovených výnimkách e, pretože inak by to nedávalo zmysel. A pokiaľ bude požiadavka o výnimku, tak musí byť explicitne zdôvodnená za EPP tieňový e, e, spravodajca, pán, pán Becker. Ďakujem v mene Michala Bonyho, ktorý je E, tieňovým spravodajcom EPP e, v, to, v prípade tohto materiálu, takže teším sa na ďalšiu spoluprácu. E, smernica PSI je dôležitým krokom vpred, pretože ponúka to opätovné využitie informácií verejného sektora. Cieľ, ktorý je sledovaný týmto prepracovaným znením, je podporovať myšlienku väčšej miery opätovného využitia využívania e, a vlastne vzťahuje sa to na verejné subjekty, výskumné subjekty, aby odstraňovali prekážky opätovného využívania informácií. Myslím, že je dôležité zabezpečiť to, aby všetky procesy zohľadňovali princípy e, e, spravodlivé, spravodlivej súťaže a aby nové ustanovenia zabezpečili plnohodnotnú interoperabilitu, čo je podmienkou opätovného používania informácie. Mali by sme mm, vyzývať verejné subjekty, aby sprístupnili verejné informácie prostredníctvom aplikácií s ochranou API, mm, teda e, budú to e, ochrana na úrovni rozhraní. No a e, treba presadzovať opätovné využitie informácií, pričom sa zohľadní v plnej miere ochrana údajov. GDPR hovorí o tom, že pravidlá opätovného používania informácií musia rešpektovať základné právo na súkromie a ochranu osobných dát a musia byť plne v súlade s e, s legislatívou EÚ zameranú na e, ochranu dát. Ďakujem pekne a teším sa na spoluprácu v tejto oblasti. Ešte sa chce niekto vyjadriť na túto tému? Nie. Tak má slovo pán Volman z komisie. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za návrh správy, za vyjadrenie podpory tohto návrhu. Musíme si uvedomiť, že správa sa zameriava na ochranu údajov a bez pochyb smernica o opätovnom využívaní e, verejných informácií, to sa musí udiať v plnom súlade s legislatívou o ochrane dát. E, takže toto nie sú veci, ktoré by boli kontradiktorné, I, idú ruka v ruke, ide o zodpovedný e, spôsob nakladania s údajmi zo strany verejného sektora. Ja by som chcel poukázať na pozitívne aspekty tohto návrhu a e, vôbec do, dopad, ktorý to bude mať na malé a stredne veľké podniky, vytváranie pracovných miest, zároveň na mimovládne organizácie, na občanov. Otvorené verejné údaje povedú nielen k novým informačným službám a produktom, povedie to nielen k, k prehlbeniu používania umelej inteligencie v Európe, poslúži to aj k lepšej možnosti pre občanov angažovať sa vo vere, veciach verejných verejných. Pán Korál, chcete sa ešte vyjadriť na záver? Nie. Takže 18. október je dátum na predloženie pozmeňovacích návrhov. Ďakujeme pekne spravodajcovi a ďakujeme všetkým kolegom, ktorí sa podielali na bode 18. Ďakujem tým, ktorí e, e, počkali. Bod 19. Máme všetkých prítomných, ktorí majú byť prítomní. Je prezentácia komisie. Ide o 31. maja 2018 komisia navrhla nové nariadenie ohľadom výmeny, podpory a zaškolovaní E, v oblasti ochrany proti falšovaniu eurá, to na obdobie 21 až 27. Je to program Perikles 4. Oba vychádza z článku 133 zmluvy o fungovaní EÚ a mal by e, vstúpiť do účinnosti 1. januára 2021 a bude sa k tomu vyjadrovať 27 členských štátov EÚ. Je, nadvezuje na súčasný e, program Perikles 2020, ktorý sa zameriava na ochranu eurobankoviek a minci e, pred e, falšovaním takže nebol vypracované posúdenie vplyvov a finančná obálka navrhovaná pre implementáciu tohto programu v období 2021-2027 je 7,7 miliónov v bežných cenách a ten predošlý program e, e, mal k dispozícii 7,344 milióna okrem e, e, už zmieneného návrhu e, nariadenia uvažuje sa aj o, o, o sprievodné nariadenia, ktoré sa bude vzťahovať na nezúčastnené členské štáty. Eh, opäť tu ide o článok 352 zmluvy o fungovaní EÚ, ktorý slúži ako právny, právny základ. Eh, pán Diong je správodajcom v, pri obidvoch materiáloch eh, a budete hovoriť o chvíľu. Najprv dáme slovo komisii a potom vám. Takže komisia má slovo. Za komisiu pán Johan Kau. On stojí na čele útvaru ECFIN. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem za možnosť odprezentovať vám program Perikles 4 tu na pôde výboru LIBE. Tento návrh je, je na najvyš potrebný. E, hrozba falšovania eura e, e, narastá. Podľa nedávnych štatistík Európskej centrálnej banky hovorí o tom, že oko 3000 eurobankoviek bolo detekovaných, boli teda odhalené v obehu. To sú údaje za, za ten prvý pol rok 2018. V roku 2015 to bolo 450 tisíc eh, bol počet eh, ale odvtedy zaznamenala mena eurobankovky aj mince eh, pridané prvky zabezpečenia kombinácia, kombinácia opatrení fyzických aj legislatívnych a aj lepšie zaškolovanie Poviedlo to k zníženiu tejto hrozby falšovania eura. Tento sa pripravuje štvrtá generácia programu Pericles. Strednodobé hodnotenie už bolo zrealizované e, zamerané Ide o nariadenie 331 z roku 2014. Bolo to za obdobie 2020-2021. Bolo to realizované nezávislým subjektom a, a bolo potvrdené, že program Perikles skutočne ponúka pridanú hodnotu e, doplňa aktivity, ktoré vykonávajú národné orgány a, a kompetentné orgány e, v tejto oblasti na národnej úrovni. Veľmi dôležitý záver v rámci toho hodnotenia bol ten, že aktivity projekty, ktoré sú v súčasnej dobe kofinancované alebo plne financované z programu Perikles by naďalej mali takto fungovať, pretože e, udržateľnosť týchto aktivít by mohla byť ohrozená, ak by tomu tak nemalo byť e, záverom. Treba konštatovať, že tento e, program má prvok multidisciplinárneho charakteru, to znamená spolupráca medzi centrálnymi bankami, justičný policajný systém, analytické centra, bank a policajných orgánov, ktorí analizujú falšované e, euro a vlastne, ktorí pripravujú spisové podklady, dôkazy pre prokuratúry a potom v neposlednom rade aj súkromné subjekty sa podielajú e, na e, programe Perikles. Teda tá multidisciplinárnosť je považovaná za veľká pridaná hodnota programu Perikles a navyše e, e, e, popri aktivitách TAEXu a iných subjektov. Komisia vo svojom pracovnom dokumente ktorý ako si nahrádza posúdenie vplyvov, sme zohľadnili mnoho prvkov, ktoré vzýšli zo strednodobého hodnotenia a, a to bolo zohľadnené aj vo znamení e, v oznámení spolu zákonodarcov z roku 2017 máme aj e, teda e, verejný konzultačný proces ohľadom Periklesu 4. Dostali sme 30 reakcií od súkromných subjektov a aj verejných organizácií a možno konštatovať eh, súhlasné stanovisko, podporné stanovisko, aby pokračoval tento program aj za hranice 2021. Právny základ eh, tohto programu pre party eh, pre participant krajiny je článok 133 zmluvy. Ako som už bol naznačil, program Perikles doplňa aktivity na národnej úrovni. Členské štáty sú akousi prvou líniou pri ochrane eura proti falšovaniu a potom sú to orgány e, činné e, v trestnom konaní, ktoré e, tiež sa na tom podielajú v zmysle Ženevského dohovoru z roku 1929. Každý participujúci štát e, Ženevského dohovoru a všetkých 28 členských štátov EÚ, e e, všetky, všetky členské štáty EÚ sú signatármi Ženevskej dohody. A to znamená, že sa zavazujú k policajnému vyšetrovaniu, falšovaniu eura a a, a takisto aj ochrane meny, či ide o národnú alebo medzinárodná. Euro je európskou menou, je to akýsi verejný statok a preto sa na no vzťahuje táto doplňujúca, tieto doplňujúce záväzky. A preto Podľa názoru komisie je zahodno pokračovať tejto ochrane aj v horizonte po roku 2021 a to v ruka v ruke s medzinárodným programom ohľadom e, Medzinárodného bezpečnostného fondu a takisto aj ruka v ruke s TAEXom. Preto sme predložili tento návrh, čo teda tento, ako vyzerá tento program. Do veľkej miery e, sa snažíme o pokračovanie aktuálnej podoby programu Perikles, teda je tu nadozivné nariadenie 331. Chceme sa zamerať na ochranu bankoviek a aj minci eura. Napríklad v posledných rokoch 170 tisíc falošných mincí bolo odhalených v obehu. Hovorím o minciach v obehu, pretože viete, že dochádza k zabavovaniu mincí a bankoviek ešte predtým, než sa dostanú do obehu. Teda to sa týka aj minci, aj bankoviek. V prípade minci eh, je teda veľmi cený tento program a Všeobecným cieľom je zachovanie udržateľnosti verejných financí prostredníctvom podpory členských štátov v ich konaní v súvislosti s medzinárodnou spoluprácou táto medzinárodná spolupráca totiž je veľmi dôležitá v oblasti falšovania eur. Napríklad španielské orgány NCO Španielska, napríklad im sme poskytli pomoc v boji proti falšovaniu peniazy v Južnej Amerike. Južná Amerika totiž je hotspotom v falšovaní e, peňazí aj čo sa týka dolára, aj eura, aj e, teda obe tieto meny sa tam falšujú, e, zločinecké gengy a taktiež e, zločinecké skupiny sa zameriavajú e, na falšovanie peňazí a je spolu s um, pašovaním droga a podobnými inými druhmi trestnej činnosti je teda našou snahou podporovať prostredníctvom španielských orgánov a aj kolumbijské orgány v boji proti falšovaniu peňazí s konkrétnym zameraním sa na produkciu falošných bankových a minci eura. Tam si konkurujeme, tak povediať, trošku s tajnou službou Spojených štátov amerických, ktorí sa snažia presvedčiť tieto krajiny, aby vnímali prioritne samozrejme ochranu dolára. My sa chceme samozrejme priamo na mieste snažiť o to, aby spolu s Europolom a Centrálnou bankou sme vyzvali miestne orgány e, spolu s francúzskými a talianskými orgánmi, aby prijavili podporu kolumbijským orgánom v boji proti falšovaniu eura. Ako som už uviedol, multidisciplinárny aspekt je dôležitý v tomto kontexte aj v nariadení. Preto cieľené skupiny, ktoré sú spomenuté v programe Pericles 4, sú rovnaké ako v súčasnosti zadefinované eh, skupiny, teda súdnictvo a policajné zložky, ďalej národné eh, banky, ďalej národné analytizačné centrá pre bankovky a mince a tiež výskumné centra. Napríklad v súčasnosti financujeme spoločný projekt nemeckej a francúzskej mincovne, aby vyvinuli e, spoločný model, ktorý bude odolnejší voči falšovaniu A z nášho programu sa teda spolufinancuje výskum e, tohto modelu, aby sa zväčšila bezpečnostná odolnosť takmer na 100% e, sa chceme e, opierať aj o aktuálne prebiehajúce kroky, teda výmena osvedčených postupov, výmena informácií, prostredníctvom seminárov a podobne. Ďalej Chceme poskytovať aj naďalej technickú pomoc v tých prípadoch, kde je potrebná v kontexte analýzy bankoviek napríklad alebo analýzy sfalšovaných mincí a ako som už naznačil, výskum sa tiež spolufinancuje. Okrem toho sme boli úspešní v nákupe vybavenia a príjemcovia pre to, ktorí majú nárok na financovanie, môžu nakúpiť vybavenie, ktoré sa môže využiť aj v tretich krajinách. Napríklad zariadenia na odhalenie falšovaných bankoviek eura. To odkúpili talianské orgány a využíva sa to napríklad v Čiernej hore. Ako viete, Čierna hora si zvolila euro ako svoju formálnu menu, aj keď ešte krajina neprešla celým pravoplatným procesom v krajine sa teda používa euro a preto je relevantná aj otázka falšovania v, Bal- v celom regióne Balkánu, kde je veľmi rozšírené e, falšovanie nielen bankových, ale aj minicí, ktoré sú tam v obehu. Ďalej implementácia. Je to program, ktorý komisia priamo spravuje a riadi prostredníctvom grantov tam je miera spolufinancovania vo výške 70 maximálne a v odôvodnených prípadoch spolufinancovanie sa môže posunúť až na 90 Potom ďalšia časť. Menšia časť sa venuje obstarávaniu. To znamená, že komisia môže popri tom, čo už členské štáty už vykonávajú prostredníctvom spolufinancovania, využiť rámcového zmluvného partnera dajme tomu na to, aby prebehli e, stretnutia, ktoré budú venované zlepšeniu ochrany eura. Ďalej máme v pláne zorganizovať e, spolu s priemyslom osobitné stretnutie, ktoré sa bude venovať zlepšeniu senzorov v zariadení, ktoré spracovajú mince, aby bolo jednoduchšie odhaliť e, nebezpečné skupiny falšovaných mincí. Spravidla sa totiž ukazuje, že ide o 1 eurové a 2 eurové mince Tie majú bezpečnostné prvky rovnaké ako pravé mince. Zatiaľ ich teda e, zariadenia, ktoré sú využívané, nedokážu odhaliť. Teda sa e, zvolávajú stretnutia, e, ktoré sa financujú, spolufinancujú z programu Perikles, aby sa zlepšili tieto parametre. Tento program sa riadi tým, že sa každoročne prijíma rozhodnutie o jeho finančnom krytí. Ďalej nové prvky sa týkajú monitorovania. Kľúčové ukazovatele výkonnosti, konkrétne tri. Tie sa týkajú konkrétnych e, výsledkov a jeden ukazovateľ sa týka kvality. To sa môže pozmeniť prostredníctvom delegovaných aktov na úrovni komisie to sú teda hlavné novinky v tomto návrhu. Myslím, že to je zhruba všetko, ale ak by som ešte mal čas, mohla by som pokračovať. Ďakujem pekne, ďakujeme za vynikajúcu prezentáciu. Teraz by som sa obratil na čo spravodajcu pana De Jonga. Nech sa páči. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Um, um, Ďakujem pekne. Celkový cieľ tohto programu je samozrejme dôležitý pre nás všetkých. O tom nie sú žiadne pochybnosti, že falšovanie eura, ochrana eura pred falšovaním je veľkou prioritou pre nás všetkých a pre všetky členské štáty. Na úvod ste povedali, pán predseda, že hodnotenie dopadov chýbalo. Ja musím povedať, že ak by sa to relatívne rýchlo podarilo spracovať prostredníctvom pracovného dokumentu, samozrejme to nestačí, nemá to tie isté záruky ako formálne hodnotenie dopadov a mne to ako spravodajcovi naozaj chýba v tejto oblasti, pretože všetky moje vyjadrenia sa týkajú skôr rozpočtovej stránky tohto programu, teda konkrétne na čísla sa zameriavam a tiež ako zaistiť, aby to bolo čo najcenovo eh, výhodnejšie a nie na samotný program. A to nie je, pokiaľ sa nemýlim, kontroverzné. Čo sa týka rozpočtovej kontroly, prvá vec, ktorú by som rád povedal, je, že cieľom programu je zabrániť podvodom, ktoré súvisia s falšovaním s podvodmi, ale taktiež sa tu hovorí o tom, že sa má zvýšiť konkurenceschopnosť európskej ekonomiky a tiež zajistiť udržateľnosť verejných financií. To je veľmi dôležité. Ani v tomto by som nepovedala, že nesúhlasím, ale pre mnohých, ktorí sa venujú sledovanie našej práce, To bude znamenať, že v prípade, že sa objaví falošné euro v predajni, to je ten reálny problém. Teda nie súvisí to len s konkurenceschopnosťou, ale aj s udržateľnosťou verejných financií. Ide tiež o dôveru ľudí v túto našu spoločnú menu. Teda mali by sme v tomto smere tieto cieľe rozšíriť, podľa mňa. Čo sa týka rozpočtu, rozpočtovej kontroly, ja som eh, preskúmal prílohu najskôr, pretože v súčasnosti je dôležité mať eh, kľúčové ukazovatele. Stávame sa k tomu veľmi podnikateľsky v programoch. Keď sa pozrieme na ukazovatele, tie sú veľmi malé, zhruba na pol strany sú iba rozpísané. Prvý ukazovateľ sa týka počtu odhalených a sfalšovaných prípadov eh, eura ak som to správne pochopil, teraz e, sa viac objavujú viac, teda tých príprav sa objavilo viac. Znamená to, že program bol úspešnejší alebo nebol úspešný? O čo viac sa totiž zistí, dalo by sa povedať, že o to viac sa v tejto oblasti deje zločin, teda to je trochu problém, ako zasiahnuť proti tomuto zločinu. Aj to je totiž súčasťou tohto programu, aj prevencia e, falšovania. To je len jeden príklad ale tie ukazovatele naozaj nie sú podľa mňa dostatočne výpovedné, čo sa týka efektívnosti tohto programu. Skôr popisujú situáciu v oblasti falšovania. To sú podľa mňa dve rôzne veci. Mňa by zaujímalo, ale Orenu by zaujímalo, či je to cenovo výhodné, teda aká bola pridaná hodnota tohto programu konkrétne v boji proti falšovaniu. Pokúsim sa, aby moja správa jasne poukázala na to, že sú tu rôzne uhly pohľadu a tu sa trošku kombinuje tu prevencia. To je naozaj pridaná hodnota tohto programu, aby sa teda upozorňovali ľudia na to, že existuje falšovanie. Tiež e, je treba poukazovať na rizika spojené s falšovaním. V tom môže byť veľká pridaná hodnota a potom je to otázka plnenia, ale Otázka plnenia nie sú relevantné len členské štáty a Centrálna banka, ale tiež e, je tu Europol a podľa mňa je dosť zložité zistiť z tohto dokumentu, vždy sa tu spomínajú rôzne doplnkové faktory, ďalšie orgány. Ja nedokážem presne určiť, kde začína tento program v plnení, čo, dajme tomu, e, zanechal Europol. Viem, že Europol sa v tomto smere dosť angažuje ale bol by som nerád, keby, a to tu tiež chýba, v iných programoch sa to tam objavuje, mali by sa vyhnúť dvojitému financovaniu. Môže sa stať, že z viacerých zdrojov sa poskytnú peniaze z rôznych programov, dajme tomu, na zajistenie bezpečnosti e, a to spôsobí e, dvojité financovanie a voči tomu tu nie sú príliš e, mnohé záruky. Toľko teda moje hlavné poznámky. Ja tento program podporujem, ale kriticky vnímam aspekty rozpočtovej kontroly. Ďakujem. Ďakujeme, pán De Jong. Ja som nevedel, že Europol má takéto právomoci. Je to zaujímavé. Pani Činiči. Ďakujem. A ja by som sa rada poďakovala zástupcovi komisie za to, že prišiel dnes medzi nás, aby nám tento program predstavil. Ako už povedal spravodajca, je to program veľmi dôležitý, pretože chráni európske hospodárstvo. To neznamená len, že chceme ľudí uistiť o tom, že peniaze, ktoré používajú, sú pravé. Ide tiež e, v širšom e, zmysle e, o boji proti organizovanému zločinu cezhraničnej povahy. To samozrejme súvisí s týmto druhom trestnej činnosti. mi ehm, diciamo, mi associo eh, ferma restando la validità sicuramente del programma, una validità Rozhodne je to boj, ktorý má našu podporu. V každom prípade tento program má svoje opodstatnenie, aj keď e, nie všetko funguje tak, ako by malo. Predbežná správa bola zaujímavá, ale nedopracovali sme sa zatiaľ k hodnoteniu dopadov. Aj to by sa podľa mňa malo spomenúť. V stanovisku ja tiež súhlasím s tým, čo sa to spomenulo, čo sa týka ukazovateľov výkonnosti, mali by sme sa snažiť o to, že program bude zodpovedať očakávaniam. Zastupca komisie spomenul to, že je eh, množstvo operácií externého falšovania, teda mimo Európskej únie. Nehovoríme tu teda len o krajinách Latinskej Ameriky, ale ako sa ukazuje z nedávnych vyšetrovaní, týka sa to aj krajín Stredomoria a Balkánu a tiež Číny. Nedávno sa Čína označila za centrum falšovania. Musíme neustále aktualizovať všetky opatrenia, ktoré sa prijímajú v tejto oblasti a Pán predseda veľmi správne počiarkol aj význam Europolu. Europol e, koordinuje policajné operácie v tomto smere. čo sa týka umiestňovania falšovaných bankoviek eura na Darknet. Neustále teda musíme aktualizovať naše metódy, naše pracovné postupy, pretože zločin e, je veľmi, veľmi rýchlom pohybe vpred. Musíme sa teda snažiť efektívne bojovať proti organizovanému zločinu a poskytnúť istotu našim občanom, aby sa cítili bezpečne. Prostredníctvom programu Perikles sa musíme snažiť zabrániť prepojeniu medzi falšovacími operáciami a taktiež obchodmi na Darknete. Chcela by som sa poďakovať spravodajcovi za jeho vynaložené úsilie a za to, že sa venovala aj otázke kontroly financovania. Je dôležité zajistiť koordináciu jednotlivých finančných mechanizmov v rámci VFR, tak aby sme dokázali delegovať a vykonávať efektívne. Program Pericles do roka 2020 nezapadol celkom do cieľov, ktoré sme sa stanovili v pracovnom programe. Pracovné programy e, sa majú e, ponímať prostredníctvom delegovaných alebo vykonávacích aktov. Výročný pracovný plán má popisovať priority, e, ďalej kroky, ktoré sa majú financovať. Teda chcem sa opýtať, či si komisia myslí, že by toto malo prebehnúť prostredstvom delegovaných alebo vykonávacích aktov. Chcela by som zúrazniť, že tento program zatiaľ funguje dobre, ja ho vnímam ho pozitívne a prostredstvom pozmeňujúcich návrhov prispiem spravodajcovi k tomu, aby sme sa dopracovali k zdarnému výsledku. Ďakujem ešte raz kolegovi De Jongovi za jeho prácu. Ďakujeme, Katarína. Toto je posledný bod dnes do poludnia. Pán De Jong, chcete ešte zareagovať? Teda, pardon, možno by ste očakávali, aby aj komisia zareagovala. To ask, um, Mr. Coe to, uh... Pán Kou, možno stručne by ste mohli zareagovať. And Mr na otázky spravodajcov a pani Činič. Ďakujem pani Kiniči aj spravodajcovi za vyjadrenia tomuto programu. Myslím si, že by ste si mali trochu približiť mikrofón. Takže tento pracovný dokument navrhuje, eh, nahradza hodnotenie eh, v vplyvu. Toto je horizontálny rys e, tohto programu, ktorý má dosť obmedzený rozpočet. Na druhej strane, čo sa týka programu Perikles, tam je tam tá, tak je tam tá výhoda, že sme mali dobré poločasové vyhodnotenie, ktoré vychádzalo z riadneho vyhodnotenia zo strany externého kontraktora ohľadom účinnosti, rozpočtovej vyváženosti a taktiež e, výsledkov programu. A myslím si, že čo sa týka obsahu, tak rozhodne poslúžilo nám toto požasové vyhodnotenie. A čo sa týka e, kľúčových e, ukazovateľov výkonnosti, tie boli zjednodušené. To aj z toho dôvodu, že tu boli určité odporúčania. Jedným z odporúčaní počas svoje vyhodnotenia bolo mať dobre merateľné ukazovatele výkonnosti a taktiež e, jeden ukazovateľ, ktorý bude kvalitatívneho charakteru, tak aby sme mali k dispozícii spätnú väzbu účastníkov a táto v podstate bude jedným z kľúčových ukazovateľov. Komisia môže prispôsobiť tieto ukazovatele, pokiaľ sa preukáže, že dostatočne nemerajú účinnosť čo sa týka zameriavania tohto programu na krajiny Západného Balkánu, Balkónu a, Balkánu a Číny. Zorganizovali sme stretnutia s Čínou, aby sme e, hovorili o hologramoch, o holografických e, e, rysoch na bankovkách, aby sme zlepšili vykonávanie predpisov Hovorili sme taktiež s predstaviteľmi príslušného ministerstva v Číne, aj, aj hovorili sme aj s Čínskou hlavnou bankou. Stratégia Perikles po aktualizácii je v podstate spoluprácou medzi e, komisiou a ECB a ešte aj Europolom. Musí sa, musia sa identifikovať oblasti, kde by tento program mal byť aktívny tam prispieva už vopred Europol, keď sa vypracováva e, výročný program alebo plán pre tento program. Potom taktiež sa udelujú školenia a konajú sa návštevy v členských štátoch, aby sa im poskytla pomoc pri vyšetrovaniach. A tu je teda taká technická pomoc. Čo sa týka e, každoročného e, pracovného programu, ten je schvalovaný komisiou. Po tom, čo sa aktualizuje stratégia Perikles, samozrejme zapojím Europolu a Európskej centrálnej banky a taktiež diskutujeme stratégiu na základe ktorej je pracovný program schvalovaný. A máme tu taktiež skupinu e, expertov členských štátov na otázky falšovania. Tí taktiež spolupracujú na vypracovaní programu a preto komisia nechcela zavádzať možnosť delegovaného aktu na schváľovanie každoročného pracovného programu. To všetko. Ďakujem. Ďakujem komisii ECFIN. Mm, bežne sa nechodíte, takže ďakujem za vašu prácu. Ďakujeme spravodajcovi, pánu De Jongovi, aj pani Kiniči za príspevok do diskusie. A vidím, že všetci už chcú odísť. Posledný bod sme zrušili. Kanada PNR. Takže pekný víkend, odpočíňte si, lebo nás čaká budúci týždeň veľmi eh, nabitý eh, týždeň, takže uvidíme sa 15. oktobra.